Kolegovia, bod číslo 5. Teraz prejdeme k prvému zvažovaniu návrhu. Ide tu o obranu akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ. Spravodajcom je pán Kán. Práve prišiel a ak ste pripravení, tak môžete začať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu trpezlivosť. V mene mojej skupiny som potešený, že môžem prezentovať správu o obrane akademickej slobode vo vonkajšej činnosti EÚ. Táto téma je mi veľmi blízka, pretože predtým, než som bol poslancom tu, pracoval som na univerzite v Center Lancashire. Moji kolegovia boli pobúrení, pokiaľ ide o útoky na predstaviteľov akademickej obce a na akademickú slobodu po svete. Tisícky akademikov na nich útočia, zatvárajú ich do väzení, vyháňajú alebo zabíjajú, pretože za to vlastne, čo učia a hlásajú. Vidíme, že sú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, ale všetci títo akademici E, alebo tieto útoky majú za cieľ utíšiť akademikov, zastrašiť ich a to je nebezpečné. nie len že to ničí životy, ale jednoducho to bráni aj šíreniu expertných poznatkov a obmedzuje všeobecne vyučovanie. Takýmto sa obmedzuje akademická kvalita a takisto aj kultúrny hospodársky rozvoj. Minulý týždeň som bol v Turecku ako súčasť misie za ľudské práva. Tam sme videli jasné príklady toho, ako utišovali, zastrašovali Kurdov, a učiteľov, akademikov a ostatných odborníkov. Ale takisto tu máme aj správy po zatváraní akademikov a študentov v Číne. Sú tu cieľené útoky v Iráne, ako aj v Nikarague alebo v Spojených štátoch amerických a nedávno dokonca aj v našich vlastných štátoch, napríklad v Maďarsku. UNESCO definuje akademickú slobodu ako právo, ktoré je doktrínou, aby bola zabezpečená sloboda vyučovania, výskumu a šírenia výsledkov výskumu, aby bola zabezpečená sloboda šírenia týchto informácií, aby bol zabezpečený fungujúci systém vzdelávania. Nemôže byť cenzúra, musí byť zabezpečená sloboda participovať na týchto akademických orgánoch. Bohužiaľ, porušovanie akademickej slobody sa málo kedy spomínajú v rámci ľudských práv, pretože sa o tom nevie a nehovoria o tom ani obhajcovia ľudských práv a častokrát sa to dáva do súvisu s zastrašovaním alebo s obmedzovaním slobody prejavu. A preto štandardy v tejto oblasti nie sú dostatočne rozvinuté a tieto prípady sa nehlásia. Preto treba tieto incidenty vnímať ako globálny fenomén. To je prvý krok, aby sme našli riešenia. Potrebujeme robiť osvetu ohľadne osvety akademickej slobody a vytvárať možnosti na to, aby sa zlepšili kapacity v oblasti obrany tejto slobody. Máme organizácie a univerzity, ktoré robia monitoring a nahlasujú tieto útoky a pomáhajú tým, na ktorých útočia. Avšak problémy s finančnými administratívnymi problémami čo zamedzuje tomu, aby učiteľi a akademici sa dostali k možnostiam vzdelávania. Treba urobiť oveľa viac. My si myslíme, že Európska únia by mohla mať vodcovský rozmer v tejto oblasti, aby sme podporili obhajcov akademickej slobody a obhajili akademickú slobodu na celom svete. Táto správa poukazuje na to, ako môžeme pomôcť zraniteľným jednotlivcom tým, že vytvoríme európske iniciatívy, budeme robiť osvetu, budeme robiť monitoring, vrátane toho, že budeme poukazovať na zodpovednosť, budeme podporovať dialog a budeme zamedzovať ďalším hrozbám vo svete. Vážený pán predseda, ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem vám všetkým za pozornosť, teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami, pánom Kiučukom, pánom Charlesom Tanakom a pánom Buchnerom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za možnosť uviezť túto problematiku. Veľmi pekne ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne. Ditkán za tento prejav. Teraz prechádzame ku krátkej diskusii. Mám požiadavky o rečnícky čas piatich, od piatich kolegov. Saldo Epitideos. Have we missed somebody? Vynechali sme niekoho? Ak nie, tak dve minúty dávam každému. Thank you, thank you very much for the floor. Um, and... Ďakujem pekne za slovo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 A úplne s vami súhlasím, že akademická sloboda je na svete ohrozená. Bohužiaľ, je to všeobecný fenomén v mnohých krajinách a preto si musíme byť vedomí toho, že akademická sloboda znamená niečo iné na rôznych častiach sveta. Niektoré veci sú akceptované v niektorých krajinách a v iných nie. Akademická sloboda je téma, ktorej sa musíme venovať, je veľmi dôležitá, ale nesmieme spolitizovať túto tému, pretože môže to mať potom neželaný efekt. Kolega spomenul e, problémy tretích krajín, ako aj Maďarsko. A ja si nemyslím, že tu je to relevantné, že by sa to malo spomínať tu v tejto správe. My sme hovorili o Sredoeurópskej univerzite, ktorá vôbec e, nie je spojená vlastne s touto otázkou akademickej slobody. Keď hovoríme o tejto téme, tak musíme pamätať na to, že našou úlohou je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v Európe aj mimo nej a humanitárne, humanitárna pomoc nemôže ohrozovať základné úlohy vzdelávania integrácia študentov bez e, dôležitých, bez existujúcich potrebných nástrojov, e, respektíve je dôležité prijímať aj nových učiteľov, ale samozrejme e, musíme vždy postupovať náležitým spôsobom. A ja sa chcem spýtať aj kolegu, že z akých štatistík vychádza vo svojej správe. Ďakujem pekne, pán Kyčuk. Well, thank you, chair. I'll keep it, uh, short. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi krátko. V prvom rade chcem sa poďakovať kolegovi Kánovi za vynikajúcu a vyváženú správu a obhajobu akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ. Akademická sloboda je jedna z najdôležitejších práv. A ja ako tieňový spravodajca podporujem toto odporu, tieto odporúčania, pretože si myslím, že akademická sloboda musí byť súčasťou našej vonkajšej činnosti. Musíme zintenzívniť naše úsilie, pokiaľ ide incident, o incidenty ohrozujúce akademickú slobodu, útoky na akademické inštitúcie alebo stíhanie či zadržiavanie akademikov. Je dôležité ukázať našu podporu E, inštitúciám, akademikom a študentom, e, ktorí boli e, obeťami útokov. Ja vo všeobecnosti si myslím, že toto odporúčanie uznáva relevantnosť útokov, ktoré ohrozujú akademickú slobodu po celom svete. Ďakujem pekne za FD, Fabio Castaldo. Ďakujem pekne, pán predseda. Určite táto meká sila je jednou z pák, ktoré musí EÚ využiť najmä v tých ťažkých časoch. A preto som veľmi rád, že máme túto správu, ktorú predložil náš priateľ Vajit. Myslím si, že musíme mať akademickú slobodu um, akademikov, aj študentov. Tá sloboda tam musí byť v akademických inštitúciách, ale vidíme, že inštitúcie ako aj ľudia sú čoraz viac ohrozovaní, je na nich útočené, e, sú limitovaní rôznymi externými faktormi, sú mnohí e, akademici, ktorí boli uväznení len kvôli svojmu názoru. A je tu tiež snaha ovplyvňovať akademické inštitúcie, aby presadzovali nejaký názor a nejakú filozofiu. Videli sme mnohé prípady, napríklad e, Čína, to je len jeden z mnohých prípadov, kde tisíce ľudí bolo uväznených kvôli svojim názorom. Hovorím tu teda o akademikoch samozrejme. Musíme sa pozrieť na dôvody, kvôli ktorým sa to deje a bojovať proti e, tomuto a týmto obmedzeniam vlastne pre akademikov a akademickú slobodu. A potom tiež úloha, ktorú zohrávajú e, štátne orgány a vrátanie tých miestnych orgánov, e, pretože je tu tlak na tieto akademické inštitúcie, sloboda názoru a akademická sloboda to sú skutočne základné kamene a na týchto princípoch musíme tiež fungovať v našich vonkajších vzťahoch so svetom. Je veľmi dôležité zamerať sa na konkrétne kroky, ktoré môže podniknúť EÚ, aby presadzovala, podporovala tieto základné slobody, akademickú slobodu, slobodu myslenia a rád by som hovoril podrobnejšie k tejto téme, ale samozrejme, bohužiaľ, som limitovaný časom, takže sa už len poďakujem znova spravodajcovi. Ďakujem pekne. Teraz pán Epideios. Ďakujem pekne, pán predseda. Bez pochyby, dámy a páni, akademická sloboda je veľmi dôležitá téma pretože je priamo spojená s e, témou slobody myslenia a názoru. My sa snažíme alebo chceme učiť e, mladých e, akademikov, aby, že majú teda ten pocit slobody v demokratickom zriadení a preto si aj myslím, že táto prezentácia a správa pana Vajida je E, skutočne nesmierne dôležitá. A predtým, než e, budeme kritizovať incidenty a porušovania akademickej slobody v tretich krajinách, musíme sa pozrieť aj na naše členské štáty, pretože bohužiaľ dochádza tiež k takýmto obmedzeniam pre akademikov v EÚ, napríklad vo Švedsku, kde Eh, jednoducho eh, profesor, ktorý povedal, že sú rozdiely medzi mužmi a ženami, eh, bol potom doslova prenasledovaný kvôli tomuto názoru, bol vyzývaný k tomu, aby stiahol tento názor. Nuž a ako vravím, predtým než kritizujeme našich susedov, tak by sme sa mali pozrieť, čo sa deje u nás. Ďakujem, pán Schaffhauser évidemment l'importance de la liberté académique. Samozrejme, akademická sloboda je nesmierne dôležitá. Bez ohľadu na to, či je to v EÚ alebo mimo EÚ. A mm, ja by som chcel povedať, že by sme sa nemali obmedzovať v, našom, e, v našej e, snahe, ale mali by sme e, univerzitám dať taký štatút, ako majú napríklad veľvyslanectvá. Je to jeden z mojich návrhov. A dúfam, že týmto spôsobom akademická sloboda bude môcť napredovať. V každom prípade Eh, zdá sa, že anglické tlmočenie nefunguje. Mohli by ste sa prosím niekto na to pozrieť? Eh, prepačte, ale bohužiaľ nefunguje nám anglické tlmočenie. So, so I, I begin. Eh, takže začnem od začiatku? Dobre. Takže, ak ako som hovoril, môjim prvým návrhom pre kolegu Kána by bolo dať vlastne univerzitám ten istý štatút ako veľvyslanectvám. V, v minulosti zvrchované uh, univerzity mali takéto, takýto extrateritoriálny status, to znamená, že boli ako keby také posvetné miesta. Po druhé, v súvislosti s eh, akademickou slobodou, keď eh, sa univerzita stáva pre pána Soroša eh, miestom politického boja, tak už to nie je potom to isté. Univerzita sa mení, ale univerzita nemôže byť politickým nástrojom. My, pán Soroš E, takto skazil univerzitu. Nie je na vine pán Orbán, pretože pán Soroš využíva univerzitu ako politický nástroj a to je skutočne hanebné a bolo by veľmi zaujímavé pozrieť sa na prepojenia medzi pánom e, Sorošom a e, vonkajšími silami, ako aj organizovaným zločinom. A myslím si, že za týchto podmienok, myslím si, že by sme mali posilniť e, štatút univerzít a akademickú slobodu, ale som si veľmi vedomý, teda čo sa deje v Maďarsku. Ďakujem. A nakoniec pani Aliumari. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ako človek, ktorý predtým pôsobil na univerzite. Chcem sa poďakovať pánovi Kánovi za jeho správu, ale chcela by som len zdôrazniť pár vecí, ktoré spomenuli niektorí kolegovia, vrátane pána Kána. A to je prepojenie medzi akademickou slobodou a slobodou názoru, respektíve myslenia. Myslím si, že sa musíme na toto prepojenie zamerať. Ja vidím, že v niektorých eh, krajinách, aj, aj v našich krajinách, eh, problém slobody názoru eh, existuje na univerzitách, napríklad problém sexizmu, respektíve vyjadrovania sexistickým spôsobom a ja si myslím, že samozrejme my potrebujeme diskutovať o akademickej slobode, ale tiež aj o slobode názoru. Potrebujeme povedať, kde je tá hranica týchto slobôd. Máme možno rôzne pozície v rôznych krajinách v rámci EÚ, ale ja si myslím, že by sme to mali tiež jasnejšie uviesť v správe, že správa by to vlastne určite um, jednoducho by sa mala tomu tiež venovať. To znamená aj e, slobode intelektuálneho myslenia, respektíve názoru. Dobre. Je ešte niekto, kto by sa chcel prihlásiť o slovo? E, ďakujem. E, môžete mi pripomenúť, ako sa vyslovuje vaše meno? Ja by som sa chcel spýtať pani Aliomari, Eh, ohľadom toho vlastne, čo povedala. Povedala, že nemôžete možno povedať na univerzite, eh, čo chcete a kto vlastne potom o tom rozhoduje, že čo môžete povedať a čo nie. Eh, dobre, to je takéto, poprosím, krátke vystúpenie. Ja som povedala, že tu musíme bojovať za to, aby univerzitná sloboda zabezpečila vyjadriť sa profesorom a nemôže táto akademická sloboda obmedzovať učiteľov. Ja si myslím, že treba to vnímať v tomto duchu. Ja hovorím iba to, že v tejto správe nemôžeme robiť nejaké abstrakcie, pokiaľ ide o túto otázku, na to, aby sme podporili niečo v tomto duchu. Ďakujem pekne, kolegovia. Máme tu viacerých kolegov, ktorí sa prihlásili. Už meškáme. 15 minút sme mali rezervovaných. Ak budete súhlasiť, tak by sme to chceli tuto ukončiť, pretože ešte stále môžeme potom neskôr pokračovať vo výmene názorov. Dobre, prechádzame k bodu 6. Ako som povedal, máme už časový sklz 15 minút, takže čo najrýchlejšie prechádzame k dvom správam o správach komisie, e, konkrétne o Srbsku a Kosove za rok 2018. K Srbsku som ja spravodajcom, takže veľmi rýchlo vám poviem, čo je nové. 21. E, júna e, sa to konalo 30. augusta bol termín pre povedkladne pozmenujúcich návrhov. Počet návrhov bol 239, bolo to 86 menej než v predchádzajúcom prípade. Väčšina e, sa týkala e, práv e, menšín, mediálnych práv, slobody a tak ďalej. V e, útorok e, po obede myslím, že sme mali produktívne a plodné stretnutie s tieňovými spravodajcami. Účastníci stretnutia e, súhlasili s tým, aby správa bola čo najpresnejšia a najvyváženejšia. Myslím, že sa nám to podarilo. Dôležité je pre nás, aby sme podporili Srbsko, aby naďalej išlo touto cestou smerom k EÚ a zároveň nechať priestor tomu, aby sme sa venovali samozrejme aj tým veciam, eh, kde eh, je potrebné ešte zlepšenie. Je 27 kompromisných eh, pozmeňujúcich návrhov, pokrývajú väčšinu správy. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich dobrú prácu, predovšetkým Igorovi Šoltésovi, ktorý nie je len tieňovým spravodajcom pre Srbsko, ale aj spravodajcom pre Kosovo a poprvýkrát e, v tomto volebnom období máme rovnaké znenie e, správ e, pre Srbsko a Kosovo v tých relevantných oblastiach. Myslím si, že je to dôležité, aby sme vlastne hovorili jedným hlasom tu v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, teším sa na vaše pripomienky a teším sa na hlasovanie v AFETE, ktorý sa, ktoré sa bude konať 8. alebo 9. oktobra. A teraz prechádzame už k pôsobivo dlhému zoznamu rečníkov. Mám tu 8 kolegov, ktorí sa chcú prihlásiť. E, máme na to 15 minút, takže 2 minúty. Takže pán Eduard Kukan ako prvý, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán spravodajca. Myslím si, že máme dobre vyváženú správu a dúfam, že tiež pomôže Srbsku uvedomiť si, kde sú ich silné aj slabé stránky. Myslím si, že krajina je na dobrej ceste e, v tomto procese. E, určite je Srbsko na čele tohto integračného procesu na Západnom Balkáne a má šancu dostať sa do EÚ. E, táto správa by mala byť aj pozbudením pre srbské orgány, aby sa zamerali na kľúčové témy integračného procesu, najmä pokiaľ je o súdnictvo, právny štát, e, spravodlivé e, procesy o občianske slobody, slobodu médií a tiež zlepšenie parlamentných procesov. Srbsko prechádza integračným procesom, dosiahlo dobrý pokrok v mnohých oblastiach, ako je napríklad rozvinutie fungujúcej trhovej ekonomiky, doprava a tak ďalej, ale dôležité je pozbudzovať k hmatateľným výsledkom a reformám v kľúčových oblastiach, ako je súdnictvo alebo boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Som rád, že vidím, že Srbsko je aktívne, zapája sa do regionálnej kooperácie so svojimi susedmi. Srbsko je našim kľúčovým spojencom v tomto regióne a som presvedčený, že raz budeme môcť privítať Srbsko v našej európskej rodine. Ďakujem pekne predsedovi pre srbskú delegáciu a teraz pani Tania, eh, Tania Fajon. Ďakujem pekne. V prvom rade tiež sa chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu spolu s ďalšími tieňovými spravodajcami, predovšetkým pánom Igorom Šoltesom, ako ste spomenuli, pretože je dobré, že v týchto dvoch správach v kľúčových oblastiach máme to isté znenie. Môžem povedať to, že som veľmi spokojná s mnohými e, e, vašimi pozmeňujúcimi návrhmi, ale samozrejme E, tieto návrhy sú súčasťou aj kompromisu, kompromisov a chcem zdôrazniť e, návrh kompromis 18, e, pokiaľ ide o mediálnu slobodu a potom 21, pokiaľ ide o Rómov a tiež potom zdôrazniť kompromis 24 a ktorý sa týka kosovských politikov. A chceme ešte zdôrazniť to, čo zdôrazňujeme každý rok, to je to, že situácia priamo v teréne sa úplne nezlepšila. Musíme naďalej upozorňovať na to, čo sa deje aj v médiách. Zároveň, bohužiaľ, nevidíme veľké zlepšenie, pokiaľ ide o postupov, o naliehavé postupy a postupy preskúmania v parlamente a potom kompromis 25, pokiaľ ide o rozhovory medzi Srbskom a Kosovom a možné úpravy hraníc. Ja viem, že tento bod je veľmi citlivý aj pre tento parlament a viem, že samozrejme aj pre kosovský parlament cieľom bolo mať taký text, ktorý by bol priateľný pre oboch, ale e, môžem povedať aj zo slovinskej skúsenosti, že akékoľvek úpravy hraníc, ktoré by mohli destabilizovať región, to je niečo, čomu sa musíme vyhnúť. Potom chcem podporiť e, návrh pána Kukana 133. Nie je to súčasť kompromisných návrhov, ale myslím si, že je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zneužívanie e, právomocí verejných činiteľov alebo úradov. Myslím si, že ak sa neupravia politiky, napríklad e, pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu, povedzme s Iránom, tak si myslím, že sú tam isté varovania že tam môže dôjsť k negatívnym správam ohľadom tejto témy ešte do konca roka. A myslím si, že toto je tiež také várovanie, že ako sa vysporiada s touto témou vizovej liberalizácie. Ďakujem. Hvala lepa, predsedujúci. Po zaslúgu našega predsedujúčega kod poročevalca Vďaka nášmu predsedovi, ktorý je aj spravodajca, máme pred sebou vynikajúcu správu. Myslím si, že jasne poukazuje, že rozširovací proces Európskej únie sa rozširuje aj na krajiny juhovýchodnej časti Európy. Srbs, zo Srbska sa stáva e, zásadná časť tohto regiónu a celý región sa uberá smerom k stabilite a vytvára dobre susedské vzťahy. Táto správa zdôrazňuje niektoré otázky, ktoré ešte spôsobujú problémy. Spomeniem niektoré, napríklad právny štát, nezávislosť súdnictva, e, sloboda médií, postoj k menšinám, e, vyvinutie vnútornej demokracie a konštruktívne vzťahy medzi všetkými politickými aktérmi vrátane parlamentu. ALDE e, má negatívny postoj, pokiaľ ide o výmenu územia medzi Srbskom a Kosovom, a pokiaľ ide o demarkáciu hraníc. Toto by mohlo mať negatívny dopad na stabilitu v regióne. Rétorika sa musí takisto zmeniť, vždy keď srbskí politici hovoria o susedských krajinách. Srbsko a srbské obyvateľstvo musia byť ubezpečení, že sú vítaní v Európskej únii a vstup do EÚ bude znamenať prijatie všetkých hodnot, na ktorých je Európska únia postavená. Spomedzi nich je aj prijatie spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Ďakujem. Ďakujem Ivo Weigl, Igor Šoltes za zelených. Čiže. Ďakujem, pán predseda. Poprvé chcem poďakovať pánovi spravodajcovi McAllisterovi za konštruktívnu spoluprácu v obidvoch správach, tak o Kosove, ako aj o Srbsku. Keď hovorím o Srbsku, táto správa je vynikajúcou správou. Myslím si, že obsahuje všetky zmeny a predložili ste veľmi dobré kompromisné návrhy. Myslím, že táto správa zobrazuje e, primeraný obraz o situácii v Srbsku. Je množstvo pozitívnych iniciatív e, v týchto, tejto krajine vo viacerých oblastiach, ale sú tu oblasti, kde rozvoj bohužiaľ zaostáva alebo nie je natoľko evidentný, ako by mal byť. Všetci kolegovia už e, poukázali na tieto oblasti právny štát, sloboda médií, otázka menšín. Avšak ja by som chcel poukázať ešte na jeden ďalší problém, ktorým je e, aspekt trestného práva, najmä keď mám na mysli trestné činy, ktoré páchajú jednotlivé spoločnosti. E, boli sme svedkami toho, že došlo k zabaveniu majetku. Myslím si, že tento aspekt trestného kódexu musí byť upravený. Čo sa týka organizovaného zločinu, boja proti organizovanému zločinu a korupcii, myslím si, že je tu ešte veľa priestoru na vylepšenie a situácia by sa dala zlepšiť. Čo vidíme je teraz to, že sa politici miešajú do súdnictva, to by nemalo byť. Čo sa týka <clears throat> pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o parlament a úroveň demokracie, chcem zdôrazniť, že nie je dobré, ak parlament aplikuje urýchlený postup pri implementácii legislatívy, ktorá by nemala byť príjmaná e, v rámci tohto zrýchleného naliehavého postupu. Takisto došlo k početným zneužitiam, e, e, keď parlament bránil opozícii, aby vyjadrila svoj názor. Toto stanovisko hovorí aj o dobrých susedských vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom najmä. Ja úprimne dúfam, že v budúcnosti uvidíme svetlo na konci tunela. To znamená, že budeme schopní dospieť k možnému riešeniu. Ďakujem pán Šoltes pre EFDD Fabio Castaldo na dve minúty. Nostro presidente David, sia per l'ottimo lavoro svolto. Ďakujem. David, veľmi dobrá práca, dobré kompromisy zohľadniť ste kompromisné návrhy. V tejto historickej fáze Balkán musí, keď vysiela správne signály, tak je to pre nás dôležité pre Európsku úniu, lebo aj my zažívame komplikované časy, ale je to dôležité aj pre tento región, ktorý má perspektívu vstupu do EÚ, to nesmieme spochybňovať. V regióne sme zaznamenali novú fázu, dohoda medzi Macedónskom a Gréckom napríklad, a toto musíme e, poňať ako katalizátor, aby sa prístupový proces urýchlil bez toho, aby sme e, zastavili našu konštruktívnu kritiku. Všetky tieto ciele sú zrealizované vo vašej správe. Je tam napríklad kompromisný návrh 25, je tam možnosť medzi Srbskom a Kosovom dohodnúť hraničnú dohodu. Je to zložité a citlivé, citlivá otázka, ale to, čo sa uvádza v tomto kompromise, je to vyvážené s tým, čo sa uvádza v správe o Kosove a mohlo by to uľahčiť ten proces, ktorý všetci chceme, ale ktorý musí byť sprevádzaný e, a ktorý e, musia podporiť obidve strany. Samozrejme sú tu rizika, ale tá pasivita počas uplynulých období bola väčšie riziko pre nás je pozitívne, že teraz tam identifikujeme novú dynamiku, toto by sme mali monitorovať bez toho, aby sme boli z toho príliš nadšení, ale s nádejou, že niečo sa v budúcnosti zmení. Chcem pripomenúť, že Srbsko je e, spojencom, je to priateľská krajina, ktorá je zásadná v tomto regióne a dúfame, že už čoskoro Srbsko aj ďalšie krajiny v regióne budeme môcť prijať do našej rodiny, aj keď už v podstate svojím spôsobom sú v našej rodine členmi. Ďakujem. Ďakujem Fabio Castaldo. Teraz pán Schaffhauser sa ENF. Merci beaucoup, président. Ďakujem pekne, pán predseda. Srbsko je podľa mňa súčasťou Európy, nehovorím Európskej únie, ale je členom Rady Európy. Táto integrácia je pozitívna a chcel by som sa vyjadriť nasledovne. Pokiaľ ide o tú vyváženosť, ktorú zabezpečuje medzi Ruskom a Európou, prečo by sme to mali kritizovať? Srbsko má túto kľúčovú úlohu, aby tu boli dobré vzťahy s Ruskom a aby tu boli dobré vzťahy aj s Európou. Je takým mostom. Nemali by sme to kritizovať, mali by sme toto skôr pochváliť. Treba zobrať do úvahy tú špecifickú úlohu, ktorú zohráva na to, aby prispievala k tejto vyváženosti. A ja viem, čo v tejto domene robia aj Nemci na to, aby mali dobré vzťahy s Ruskom. Po druhé, chcel by som, aby sme zdôraznili už v úvodnom ustanovení všetko to, čo sa týka nelegálnosti vojny, ktorá tu bola, aby sa zdôraznila totálna suverenita krajiny a takisto, aby sa podporovala e, všeobecná sloboda, ktorá súvisí so suverenitou. Takže tak, ako to je v správe napísané, to nie je dostatočné a preto som podal aj pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Teraz sme si vypočuli všetkých tieňových spravodajcov, ale ešte mám sedem kolegov na zozname, ktorí sa chcú vyjadriť ale každému môžem dať iba minútu. Ospravedlňujem sa, už meškáme. Teraz pani Žujica. Ďakujem, pán predseda, a ja sa chcem vyjadriť k tejto zložitej, veľmi vyváženej správe, ktorú môžem podporiť. Predložila som niekoľko pozmaňovacích návrhov. Tam sú dôležité otázky ako politické zastúpenie minorít, prijatie politiky na zabezpečenie e, teda e, vysielania rozhlasového a televízneho e, v jazykoch menšín. Treba vyriešiť otázku nezvestných osôb, občianskej vojny, ako aj potom, pokiaľ je majetok z bývalej Juhoslávie, no potom, čo, sú, čo sa týka vojnových táborov z bývalej vojny, kolegovia, tieto problémy treba vyriešiť aby sme mohli všetci v plnej miere podporiť cestu Srbska do Európskej únie. Tiež musíme uvítať e, možnú normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a vyjadriť plnú podporu oči dialogu. Ďakujem. Ďakujem teraz Danino Picula. Čestitám vám na dobrom nácrtu izviešťa o napred. Chcem zablahoželať e, vám k tejto vynikajúcej správe Takže vidíme, že je tu pokrok v rámci rokovaní, ale ešte stále sú tu problémy, pokiaľ ide o slobodu médií, právny štát, demokraciu. Ja som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov. Chceme vyslať jasný signál, že chceme, aby vstúpili do EÚ, ale potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti pri financovaní politických strán a kampaní, keď hovoríme o dobrých susedských vzťahoch a spolupráci tak toto musí predstavovať prioritu pre Srbsko, pretože by to mohlo mať negatívny dopad na vstup Srbska do EÚ. Je tu viacero otvorených otázok, nezvestné osoby z vojny, stíhanie vojnových zločincov, zabavovanie majetku a tak ďalej, ako aj otázka hraníc a pokiaľ ide o výmenu územia, teda návrhy príslušné, existuje tu politický rámec, pre normalizáciu vzťahov medzi e, týmito krajinami, akékoľvek ad hoc návrhy by mohli ohroziť stabilitu celého regiónu. Čiže musíme e, sa pridržiavať existujúceho rámca. Ďakujem. Teraz Epidedeos. Ďakujem tak ako každá krajina, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie, tak aj Srbsko sa usiluje e, vyhovieť e, kodanským kritériám a tým pádom je teda logické, že v niektorých oblastiach sa docielujú pokroky, v niektorých e, to ide trochu pomalšie, to je normálne, ale čo treba zdôrazniť je, že Európska únia nesmie pristupovať k Srbsku s predsudkami. Musíme k Srbsku pristupovať rovnako ako k iným krajinám e, na západnom Balkáne, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, čiže pokrok treba hodnotiť tak, e, teda na základe objektívnych kritérií a na základe reforiem. Nemôžeme postupovať tak, že úsilia Srbska k vstupu do EÚ sa budú využívať ako nejaký nástroj vydierania e, pre politické diskusie, pretože to by mohlo viesť k nepokojom e, v balkánskom regióne. Ďakujem. Pán Preda, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať za tú prácu, ktorú máme pred sebou. Chcel by som zdôrazniť politickú vec, nie o Srbsku, ale pokiaľ ide o vplyv prezidenta srbského Bosne Hercegovine. Budeme tu mať o pár týždňov voľby a už sme žiadali pána Vučiča, aby umiernil pána Dodika. Nemáme túto podporu. Ja si pamätám to referendum, povedal, že nemôže ovplyvniť Dodika a teraz je vedľa Dodika v kampani volebnej, ktorá kritizuje tzv. intervenciu západných mocností v Bosne-Hercegovine. Takže máme tu politického aktéra Dodika, ktorý je blízko Putinovi, ktorý chodí, má navštíviť Putina o pár dní a ktorého podporuje prezident Vučić v rámci tejto protizápadnej kampani. Ja si myslím, že vplyv srbský v Bosne by mali skôr smenom europeizácie krajiny a nie v tom zmysle, aby sa tu podporovala Moskva v tejto chudobnej krajine. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you. Mrs. Anderson. Ďakujem pani Anderson. Ďakujem ako členkou delegácie do Srbska. Ďakujem aj za vynikajúcu správu. Bude to dôležitá súčasť našich diskusí, keď navštívime Belhrad koncom októbra. Chcela som zdôrazniť e, niektoré e, otázky e, týkajúce sa právneho štátu. Tieto sú dôležité potom e, prístup k spravodlivosti, to je súčasťou e, rokovaní, pokiaľ ide o článok 47 e, Charty EÚ základných práv. Viem, že ste napredovali v kompromisoch, ale chcela som len zdôrazniť, že dúfam, že čo najviac kolegov v tomto výbore budú schopní podporiť ďalší pokrok pri zdôrazňovaní sociálneho pokroku a sociálneho dialogu, pretože to potom v konečnej miere e, umožní e, perspektívu Srbska pre ďalší raz. Ďakujem, pani Sovko. Ďakujem a ja e, gratulujem k dobrej správe. Želám Srbsku veľa úspechov pri integrácii do EÚ. Moje pozmeňovacie návrhy, hoci som nevidela kompromisné pozmeňovacie návrhy, čiže tak trošku hovorím teda len e, môžem sa odkazovať na svoje návrhy, ale čo sa týka imigrácie a liberalizácie víz s Iránom, no a teraz sa vlastne otvára to isté uľahčenie liberalizácie víz iných krajín e, Perského zálivu. Myslím si, že Srbsko by malo prehodnotiť túto politiku, pretože dosť ohrozuje krajiny, ktoré ešte nie sú členmi EÚ, najmä Bosna a Hercegovina, kde e, ľudia zneužívajú tento systém, prichádzajú e, vo veľkých vlnách a potom cestujú ďalej do Európskej únie. Čiže je to naozaj veľmi znepokojujúce pre Chorvátsko, ktoré má najväčšiu hranicu s Bosnou a Hercegovinou, ako aj Zároveň Srbsko by malo e, vynaložiť viac úsilia do problematiky pašovania migrantov. Momentálne je to veľmi lukratívny obchod, čiže dúfam, že tieto zmeny budú zapracované do vašej správy. Ďakujem e, pani Zovko a na záver pani Aliu Marie. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nemám niečo, čo by som chcela doplniť k tejto správe, ale chcela by som sa spýtať otázku. V všetkých tých správach o krajinách antidátskych, pokiaľ ide o integráciu, prečo tam nemáme obsiahnuté nikdy nič, pokiaľ ide o pokrok, ktorý by sa mohol urobiť v prospech občanov týchto krajín v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo úrovne života. Ja si myslím, že príchod do Európskej únie a Európska únia tu nejde iba o rozvoj hospodárstva, má to slúžiť aj na rozvoj základných slobôd, ale základné slobody osôb podľa mňa súvisí to všetko aj s tým zlepšením situácie konkrétnej. A to sa podľa mňa týka všetkých týchto správ. O tom nikdy nehovoríme. Ja si myslím, že tá prvá vec je, že ak skutočne chceme mať skutočnú jednotu, pocit prínáležitosti do Európskej únie, tak to musí byť aj pocit v tom zmysle, že Európska únia zlepší aj tú osobnú situáciu všetkých občanov, vrátane aj tej materiálnej. Takže ide tu o otázku globálnu, ktorá sa týka skôr celistvosti všetkých týchto správ. Thank you, Miss That's a, valid point. I think we should... Áno, myslím, že to je správne. Mali by sme to zobrať dlho aj všetky tieto rokovania sú veľmi technického charakteru a nevždy pokrývame na 100% záujmy našich občanov, čiže to ste správne povedali a možno by sme sa mohli pokúsiť pokryť to na budúce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za vaše príspevky a pripomienky. Hlasovanie sa uskutoční definitívne 9. oktobra tu v AFETE. 7. Správa o Kosove a hneď by som udelil slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Šoltesovi. Takže ja by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Myslím si, že preukázali veľkú ochotu v kontexte príjmania pozmeňujúcich návrhov, keď sme pripravovali túto správu. Ďakujem pekne sekretariatu, ďakujem všetkým poradcom, ktorí nám pomohli v príprave eh, tých kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že kompromisné pozmeňujúce návrhy obsahujú tie kľúčové základné posolstva, ktoré by sme chceli z Európskeho parlamentu vyslať smerom ku Kosovu. V ostatných rokoch, od posled, teda odkedy bola prijatá posledná správa, udialo sa viacero vecí a čo by som ja chcel zdôrazniť je otázka liberalizácie vízového styku. Ako viete, Európska komisia si myslí, že Kosovo splnilo všetky tieto podmienky, ktoré by v tom zmysle, že Kosovo by malo dostať zelenú, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu. Európsky parlament na poslednej plenárke takisto dal zelenú liberalizácii víz a preto by sme chceli apelovať na radu, aby aj ona urobila toto takisto. Ide o veľmi dôležitú otázku, pretože nám to pomôže nastoliť e, rovnosť v tomto regióne a takisto nám to pomôže začleniť Kosovo do všetkých tých procesov v tomto regióne. Toto všetko bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo, ako aj na ďalšie sektory. Avšak táto správa spomína pokrok, ktorý bol dosiahnutý, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa ešte musia doriešiť a ktoré treba brať veľmi vážne, teda musia ich brať kosovské úrady vážne. Ako som už povedal, tie podmienky týkajúce sa liberalizácie vízového režimu boli splnené, ale na druhej strane úrady budú musieť urobiť oveľa viac, keď hovoríme o boji proti organizovanému zločinu, korupcii a preto budeme musieť ustanoviť špeciálneho prokurátora, aby sa proti týmto zločinom bojovalo účinnejším spôsobom. Azylové otázky takisto musia byť vyriešené. Kosovo zohráva svoju úlohu v rámci tohto migračného procesu a preto Kosovo malo by preukázať, že bude implementovať rozhodnú politiku v tejto oblasti. Oliver Ivanovič, ako viete, bol zabitý, zavraždený a my by sme chceli, aby bol páchateľ tohto činu bol najdený. Chcel by som zdôrazniť ešte jednu dôležitú vec, konkrétne úlohu žien v tejto spoločnosti, a takisto aj postoj k menšinám, k ľuďom s postihnutím. Všetky tieto oblasti si vyžadujú oveľa intenzívnejšiu prácu zo strany kosovských úradov a kosovskej vlády. Na záver mi dovolte spomenúť dve dôležité veci. Poprvé, Kosovo a Srbsko musia vyriešiť svoje problémy a musia mať lepšie vzťahy a čo my musíme urobiť, je podporovať hospodárskú spoluprácu medzi oboma stranami. Musíme podporovať spoluprácu v oblasti športu a ďalších oblastí. Ja si myslím, že ak dáme zelenú projektom, ktoré sa budú implementovať na úrovni napríklad športu, tak by to takisto mohlo priniesť pozitívne výsledky. A druhá vec, to je životné prostredie Istotne viete, že Priština je jedným z najznečistenejších miest v tomto regióne, keď hovoríme o kvalite vzduchu a v rámci tejto správy apelujeme na úrady aby, a na mesto Priština a na krajinu samotnú, aby urobili oveľa viac na to, aby zlepšili kvalitu vzduchu a takisto aj kvalitu života občanov. Ďakujem pekne, pán Šoltes, za vaše poznámky a teraz dáme slovo najprv predsedovi delegácie, pánovi Piculovi. Ďakujem veľmi pekne. Áno, chcel by som zablahoželať spravodajcovi. Sú tam spomenuté vlastne všetky tie udalosti, ktoré sa udiali za ostatný rok. A ja z mojej pozície ako predseda delegácie, by som chcel zdôrazniť to, že minulý týždeň sme navštívili Prištinu a mali sme tam piaté stretnutie so spoločným výborom parlamentným e, Európska únia Kosovo a po zasadnutí v Štrasburgu a po niektorých otvorených otázkach na úvode sa nám podarilo dospieť k záverom a odporúčaniam na konci tohto zasadnutia, boli tu viaceré dôležité veci minulý rok, napríklad odporúčenie komisii na to, aby sa liberalizoval vízový režim. Ja si myslím, že tieto otázky sa čoskoro vyriešia a že občania Kosova budú mať eh, možnosť cestovať bez víz do Európskej únie. Ešte je veľa pred nami práce, pokiaľ ide o boj proti korupcii, takisto aj pokiaľ ide o implementáciu sociálnych reforiem a implementácie toho, čo bolo odsúhlasené v rámci dialógu so Srbskom. Myslím si, že na toto všetko je potrebná aj dohoda medzi Srbskom, aby sa tieto dve krajiny dohodli na tom, aby to nemalo nejaké negatívne vplyvy či už na jednotlivé krajiny alebo na celý región. Ďakujem pekne, pán Picula. Teraz dostanú slovo tieňový spravodajcovia za EPP, dostane slovo Dubravka Šujica, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto som bola na tom piatom SAPC zasadnutí v Kosove ja by som chcela pochváliť pokrok Kosova za ostatné roky a chcela by som vyjadriť aj spokojnosť s plnením podmienok, pokiaľ ide o liberalizáciu víz, tak ako to bolo potvrdené v správe komisie v júli a ako sme o tom hlasovali aj na poslednej plenárke v Štrasburgu. Na dôvažok ratifikačný proces ohľadne označenia hraníc medzi Čiernou horou a Kosovom je dobrý krok na to, aby sa zlepšila regionálna spolupráca, aby sa lepšie napredovalo smerom do Európskej únie. Centrom tejto diskusie je dialog medzi Srbskom a Kosovom, ako to vieme všetci veľmi dobre. O tom sa takisto hovorilo za ostatné týždne veľmi veľa. Vyjadrili sme plnú podporu pre kontinuáciu dialogu a pre normalizáciu vzťahov medzi Prištinou a Belehradom, ale musíme všetci vynaložiť úsilie na to, aby sme im pomohli, pokiaľ ide o normalizáciu vzťah, nakoľko ide o jedno z hlavných kritérií, tak pre Kosovo, ako aj pre Srbsko, na to, aby sa začal integračný proces EÚ. Pokrok sa musí urobiť aj v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii, ale sa teším, že nové zákony boli nedávno prijaté na to, aby sa bojoval organizovaný zločin a korupcia v Kosove. Takže ďakujem pekne pánovi Šoltesovi za veľmi dobrú vyváženú správu. Ďakujem pekne. Za SND dostane slovo pán Panceri. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi, ako aj tieňovým spravodajcom za odvode, o, realizovanú prácu. Pokiaľ ide o kompromisy, myslím, že tento text je vyvážený a dobre popisuje tú situáciu ohľadne pokrokov tohto štátu. Pokiaľ teda ide o to, čo už Kosovo, dosiahlo a čo je ešte potrebné na to, aby sa dosiahlo napríklad v súdnej oblasti boj proti kriminalite. Ako už teda bolo povedané, Kosovo doposiaľ plní patričné podmienky na to, aby sa dosiahla liberalizácia víz a po hlasovaní Európskeho parlamentu budú prijať príjme záverečné rozhodnutie aj rada a ja si myslím, že sa tento cieľ dosiahne čo možno najskôr aj preto, aby mohol byť uzatvorený proces stabilizácie a spolupráce s touto geograficky kľúčovou oblasťou aj pre Európsku úniu. A pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, by bolo vhodné, aby tie štáty, ktoré ešte stále neuznali Kosovo, uznali Kosovo a myslím si, že treba takisto zdôrazniť to, že tá definícia hraniec medzi Srbskom a Kosovom musí byť dosiahnutá prostredníctvom dialogu Nedá sa, nedá sa tu riadiť iba nejakými etnickými rozdielmi. Treba urobiť ešte veľa, pokiaľ ide o ochranu menšín, e, e, ako aj LGBT ľudí. A dúfam, že sa teda toto všetko vyrieši na to, aby v roku 2025 tento proces mohol byť završený. Ďakujem, pán kolega Pancari za ALDE. Pán Radoš. Ďakujem pekne. V mene kolegyne Hilde Lotman sa chcem poďakovať pánovi Šoltesovi za vynikajúcu spoluprácu a za to, že zobral do úvahy rôzne pozmenujúce návrhy od ALDE aj od iných skupín ktoré by mali skompletizovať túto správu. Samozrejme, Kosovo čelí tým bež- zvyčajným problémom ako ďalšie balkánske krajiny. Sú to podobné problémy, polarizácia politickej scény, nedostatok e, nezávislosti súdnictva, organizovaný zločin, korupcia a tak ďalej. Ale Kosovo má aj ďalší problém okrem toho. A to je vlastne dohoda so Srbskom, ktorú treba dosiahnuť a tiež to, že musia integrovať e, srbskú, e, srbských obyvateľov e, do systému, do svojho štátu. Ale myslím si, že sú tu tiež pozitívne signály, ratifikácia dohody s Čiernou horou, prijatie niektorých zákonov, ktoré sú v súlade so snahou európske reformy a tiež integrácia sudcov z oblastí na severe e, Kosova, kde je srbská väčšina do súdnictva. Čiže takéto pozitívne signály a možno také menšie kroky, ale obrovský, obrovský skok alebo obrovský pokrok e, pre, pre Kosovo. Tiež samozrejme Kosovo musí plniť svoje e, povinnosti a mať svoje práva ako nezávislý štát na medzinárodnej scéne. A samozrejme ten pokrok musí byť rýchlejší, aby sa Kosovo pridalo k ostatným krajinám, ktoré sú na ceste do EÚ. Ďakujem pekne, pán Radoš, za e FDD. Fabio Castaldo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať správodajcovi za, myslím, takú optimálnu prácu, ktorú odviedol, že zobral do úvahy pozmeňujúce návrhy a tiež vytvoril kompromisné návrhy. Myslím si, že je to priaznivé obdobie pre tento región a kroky, ktoré sú podniknuté v ktoré boli podniknuté, e, myslím, že sú pozitívne. Ale samozrejme, verejná správa, systém súdnictva, právny štát, to sú oblasti, kde je potrebný ešte väčší pokrok, to je počiarknuté aj v správe. Potrebujeme um, povzbudiť e, Kosovo, aby smerovalo k väčším reformám. Myslím si, že sú tam samozrejme výzvy, ale aj príležitosti. Uh, bilaterálne vzťahy so Srbskom, to je veľmi dôležitá téma. Musí tam byť skutočná spolupráca a spoločné úsilie z oboch strán. Dialóg je nevyhnutný. Kompromis 18, pokiaľ ide o dohodu so Srbskom, myslím si, že sú tu samozrejme veľmi také citlivé otázky, ale nesmierne dôležité. Kosovo bez toho, aby sa pohlo dopredu, v, pokiaľ ide o dohodu so Srbskom, tak myslím si, že bude veľmi ťažké, aby dosiahlo ďalší pokrok, alebo sa priblížili, priblížilo k členstvu. Môžem povedať, že určite je dôležité samozrejme e, vidieť tú kritiku, ale to, že je konštruktívna, to je podstatné. Je jasné tiež zo správy, že podporujeme e, reformný proces, vyhliadky sú pozitívne a tešíme sa, keď budeme môcť privítať Kosovo v našej rodine. Ďakujem pekne za nezaradených, e, pán Zozniac. Ja by som rád poukázal na otázku, ktorá je výsledkom nezodpovednej a jednostrannej politiky EÚ voči Kosovu. Vždy, keď EÚ sa pridá k predstaviteľom uh, Srbska, to je jednoducho neakceptovateľné, keď je tu právo na seba určenie uh, ktoré vlastne tiež e, dáva možnosť ostatným krajinám e, uznávať e, nezávislosť Kosova, tak prečo právo je, nie je tam vnímané právo tých, ktorí nechcú žiť možno v tom štáte? Prečo aplikujeme tu dvojitý meter? Sú niektorí Srbi, ktorí nechcú žiť v tom štáte, štáte. Ak hovoríme, hovoríme o práve seba určenia, národov. Ja teda vo všeobecnosti nie som toho priaznivcov, ale ak použijeme toto kritérium, tak by sme mali mať referendum v EÚ o území Kosova, pretože je tam veľká menšina Srbov, ktorí nechcú patriť k tejto krajine. Prečo Srby sú nútení žiť v albánskom štáte, keď Albáncom bolo dovolené oddeliť sa od srbského štátu? Prečo? Je to dobrá metóda. Um, myslím si, že, uh, ako hovorím, ne, neaplikujme tento uh, dvojitý meter. Dobre, ďakujem. Máme ešte troch ďalších rečníkov. Najprv pán Kukan, pani Ward. Dobre, nech sa páči, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcovi a ďakujem za vynikajúcu prácu. Vítam hlasovanie na plénárnom zasadnutí, pokiaľ ide o výzvu liberalizáciu pre Kosovo. Verím, že to bude krok eh, vpred aj pre ďalšie mesiace. Myslím si, že správa zachytáva objektívne um, obdobie politickej turbulencie v Kosove. My chcem zdôrazniť, že pokračujúci uh, dialog je kľúčový aj pre základné reformy, ktoré Kosovo potrebuje. Toto je smer do Európskej únie a myslím si, že Kosovo vníma, cíti hmatateľné výsledky týchto procesov. Sú tu otázky ako zlepšenie fungovania parlamentu, to spomína aj správa a to treba samozrejme zdôrazniť. Dialóg medzi Belahradom a Prištinou by mal byť braný vážnejšie oboma partnermi. Mali by sme dať e, tú potrebnú podporu obom stranám a chcem pochváliť kosovských predstaviteľov za ich aktívnu angažovanosť v dialogu s ostatnými regionálnymi partnermi a tiež e, pokiaľ ide o účasť v spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej uh, a bezpečnostnej politike. Ďakujem pekne, pani Ward. Ďakujem za to, že mám príležitosť sa k tejto téme vyjadriť. Ja som veľkou priateľkou Kosova a myslím si, že je veľmi dôležité, aby to neboli len členovia AFETu, ktorí majú názor, Eh, pokiaľ ide o kroky vpred pre Kosovo. Ja som eh, z výboru aj pre eh, ženské otázky a rovnosť pohlaví, aj pre vzdelávanie a kultúru. A ja chcem pochváliť aj tú prácu, ktorú odviedol pán Picula, keď bol predsedom našej delegácie minulý týždeň. A myslím si, že sa nám podarilo túto tému Kosova e, udržať ako prioritu a vždy, keď tam e, ideme, samozrejme to prostredie je možno také nestabilné, ale myslím si, že vždy sa nám darí dosiahnuť nejaký ten pokrok a to je veľmi dôležité pre Balkán. E, ľudia v Kosove už veľmi dlho na toto čakali a predovšetkým mladí ľudia kvôli nestabilite regiónu je veľmi dôležité, aby sme sa snažili zatlačiť na radu, aby s týmto e, súhlasila čo najskôr. Mladí kosovčania sú už súčasťou európskej rodiny, ale zatiaľ nemajú tie plné európske práva a myslím si, že k tomu by malo dôjsť čo najskôr. Ako tiež povedal pán, respektíve e, aj pán Šolté zohral dôležitú úlohu v tomto procese a verím, že to tak bude naďalej pokračovať. Ďakujem pekne a pán Epidedeios nakoniec. Ďakujem, pán predseda. Pokrok s Kosovom musí tiež podliehať objektívnej kritike. Samozrejme, Kosovo musí ešte prejsť dlhú cestu predtým, než dosiahne skutočne pozitívne výsledky. Myslím si, že je to jedna z najskorumpovanejších krajín Európy, je tam organizovaný zločin a e, je to útočisko pre mnohých teroristov aj džihadistov. A skutočne sú veľmi citlivé rozhodnutia, ktoré treba e, urobiť ohľadom e, Kosova, tiež potom vzťah eh, s Čiernou horou a ďalšími susedmi. Um, a tiež pokiaľ ide o systém vytvorenia možno federácie, možný, eh, možné vytvorenie federácie s Albánskom, sú isté iredentistické prvky eh, v súvislosti s inými balkánskymi krajinami a expansionizmus. My sa na to musíme pozrieť veľmi pozorne. Vytvorenie takéhoto rozšíreného štátu by bolo veľmi dôležitou témou a veľkým ohrozením aj ďalších balkanských eh, susedov ako aj Grécka. Ďakujem pekne, pán Epidedeus. Ak už nie sú ďalšie pripomienky, tak vás sem informovať, že hlasovať o správe sa bude 9. oktobra. A teraz môžeme prejsť k bodu 8 už máme polhodinový skos. Bodol sa je debriefing o služobnej ceste výboru AFE do Tuniska a Alžírska. Toto nám môže zabrať trošku menej času, než to bolo naplánované. Misia AFETu sa konala 16. až 20. júla. Prvá časť bola v Tunisku od 16. do 18. júla predsedal jej pán Jo Leinen. Chcem ho privítať týmto. A navšteva Tuniska eh, bola po tých dlhotrvajúcich záväzkoch EÚ eh, e voči eh, tejto partnerskej krajine. A vypočujeme si teda správu od pána Jolajnena, ale predtým, než mu odovzdám slovo, chcel by som rýchlo zhodnotiť druhú časť misie. Poprvýkrát za mnohé roky náš výbor navštívil Alžírsko. Konalo sa to niekoľko týždňov e, po e, spoločnom výbore EÚ a Alžírsko e, v júni. Ukázalo sa, že je veľmi dôležité podporiť parlamentný dialog, ako aj vzťahy s ostatnými orgánmi. E, konali sa rôzne stretnutia s ministrami, s premiérom, s ľuďmi z Národného zhromaždenia a konkrétne aj z výboru pre zahraničné otázky. Myslím si, že sme mali otvorené, úprimné rozhovory o situácii v krajine, ako aj stabilite a bezpečnosti regiónu. Samozrejme, Alžírsko je dôležitým stabilizujúcim prvkom v regióne, je dôležité bojovať spoločne proti terorizmu, radikalizácii a podporovať stabilitu. A takže toľko k Alžírsku a teraz už odovzdám slovo Julajnenovi, pokiaľ ide o Tunisko. Takže e, toto bolo sprevádzané prácou sekretariátu, za čo sa chcem poďakovať v Tunisku panuje nestabilná politická situácia, ako sme zistili. V predvečer e, pán prezident e, dal televízny rozhovor, kde spochybnil pozíciu e, predsedu vlády. Budúci rok sú plánované parlamentné voľby. Strany zaujímajú stanoviska, no a my sme sa nemohli stretnúť ani s premiérom, ani s ministrom zahraničia, ale <clears throat> všetky ostatné zainteresované strany v parlamente, v občianských spoločnostiach a tak ďalej sme videli. Občianská spoločnosť, tam bola zaujímavá kritika e, veľmi pomalej reformy v Tunisku. Od tých e, prislúbených piatich inštitúcií bola zriadená iba volebná komisia, ani ústavný súd, ani reforma e, trestného práva. Takže hovorilo sa o bezstretnosti, pretože justičný systém nenapreduje potrebne. Takisto konštatujeme frustráciu mládeže, 30 na nezamestnanosť v Tunisku medzi mládežou, e, slabý vzdelávací systém, čiže Tunisko je mladá krajina a mládež je frustrovaná, že nemá príliš slubnú budúcnosť. To súvisí so štátnou ekonomikou. Bolo nám povedané, že hlavné osy tuniskej ekonomiky patria niekoľkým rodinám a keďže sa tam nič nedeje, je tu napríklad monopol v oblasti energetiky, kde obnoviteľné zdroje a tieto všetky nové zdroje sa takmer vôbec nevyužívajú, pretože tento energetický monopol e, je spokojný s bežnými zdrojmi energie. Budúci rok sú parlamentné voľby, ale v máji sa uskutočnili komunálne voľby, tieto boli úspechom, komunálne voľby sa osvedčili. Teraz eh, je množstvo mestských rád a komunálnych rád, čiže dôležité by bolo aj presadiť decentralizáciu s právomocami a s financiami eh, pre komunálnu úroveň a eh, zvolené mestské rady nesmú ostať len tak Diskutovali sme o tom, Tunisko je aj e, cieľovou krajinou e, migrantov, ako aj tranzitnou krajinou. Krajina nie je ochotná e, vytvoriť príjmací tábor pre Európsku úniu, ale pokiaľ ide o pobrežnú hliadku pre hraničnú kontrolu, tam je Tunisko ochotné spolupracovať s Európskou úniou. Minister obrany nám niečo povedal o bezpečnosti tu terorizmus na hranici s Alžírskom. Tesne predtým sa bol spáchaný teroristický útok, no, potom aj hranica s Líbiou je znepokojivá. No a 50% rozpočtu ide na obranu, to je dosť veľa. Takže 50% to je dosť eh, vysoká suma. Truth and Dignity Commission – sme navštívili. Je tam 360 tisíc sťažností o porušení ľudských práv ešte z obdobia Bel Ali. Mandát pre komisiu nebol predlžený, teraz sa dostávajú na rad tie väčšie prípady. No a zaznamenali sme, že táto vynikajúca komisia na vlastnú iniciatívu funguje a do konca roka bude fungovať na vlastné náklady, dokonca Európska únia má veľký záujem na demokratickom pokroku a samozrejme aj na hospodárskom pokroku v Tunisku a mali by sme sa tejto krajine intenzívne venovať. Ďakujeme za túto podrobnú správu k Tunisku. Teraz prejdeme k rozprave. Sú tu dve prihlášky do diskusie. Pán Milan Mon a pán Nopes. Takže začneme pán Milan Mon. Uh, ďakujem pekne, už len málo môžem dodať k tomu, čo bolo povedané. Mám taký dojem, že táto krajina skutočne dosiahla pokrok, pokiaľ ide o politickú oblasť, ale pokiaľ ide o sociálnu a ekonomickú, tak nie. Ja si myslím, že E, tam ako keby istá taká možnosť e, kléroza, pokiaľ ide o minulosť a aj nedostatok e, nadšenia zo strany mladých, vysoká nezamestnanosť. A nie je to len tranzitná krajina, pokiaľ ide o migráciu, ale aj tiež zdrojová krajina. Mnohí mladí Tunisania odchádzajú do Talianska a tak ďalej, cez Stredomorie, ale vidím tiež, že je to krajina, kde ekonomické a sociálne reformy sa nejako nezačali prejavovať. Ďakujem a nakoniec už len by som chcel povedať, že pokiaľ ide e, ministra e, obrany, veľmi sa stiažuje na EÚ, že pozera na EÚ, aby teda vyriešil, vyriešila ich problémy, ale musíme im odkázať, že aj oni musia robiť svoje reformy, že nemôžu čakať, že tie zmeny prídu z EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán López. Ďakujem pekne, pán predseda. Viac menej už sa dobre tu vysvetlilo, z čoho pozostávala návšteva a tu chcem uh, iba poznamenať, že bolo veľmi správne zorganizovať túto návštevu v týchto dvoch krajinách eh, na severe Afriky. Myslím si, že tieto krajiny sú dôležité pre stabilitu regiónu. Samozrejme sú tam bezpečnostné otázky, ja neviem, otázka využívania súrovín a tak ďalej. A preto je dôležité, aby sme mali takúto úzkú spoluprácu a prácu priamo v teréne. Samozrejme, Ehm, ja neviem, pokiaľ ide o Tunisko, tak e, vnímame to možno ako jediný úspech e, tých politických procesov posledných rokov, ale zároveň tiež e, je tu obrovská vnútorná nestabilita a politický systém je veľmi krehký, ktorý si zaslúži našu podporu a tiež sa dá povedať, že potom to vedie k istému vyčerpaniu, pretože e, reformy neviedli k e, prosperite alebo k väčším príležitostiam, e, ktoré žiadali aj potom tie protesty. Ale takže vyžaduje si skutočne našu podporu. A Alžírsko to je iná záležitosť, skutočne traumatizovaný štát udalosťami v 90. rokoch, koloniálnou minulosťou, netransparentné procesy e, potrebujú e, zmeny, ale tiež je tam vlastne vonkajší e, strach z islamizmu a vnútorný strach z takého vákua. No už jednoducho aj tuto potrebujeme podporovať potrebné reformy v oblastiach, kde sú spoločné záujmy, e, súroviny, migrácia, e, stabilita, e, bezpečnosť v regióne a tak ďalej. Podobne ako v prípade Tuniska, myslím si, že kvôli tomu tá, tie návštevy boli opodstatnené a predovšetkým aj toho prijatia, čo sa nám dostalo najmä v Alžírsku. To musíme zdôrazniť, že to bolo vynikajúce. Ďakujem pekne. Máme ešte dvoch ďalších rečníkov. Fabio Kastaldo a pán Sosniec. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Táto konkrétna misia v tomto čase bola nesmierne dôležitá. Ako viete, ja veľmi zblízka sledujem dynamiku týchto krajín, alebo pozorne sledujem a predovšetkým nedávne udalosti v Tunisku až do volieb a tiež bol som e, pozorovateľom pri miestnych voľbách a preto, ako vravím, viem dobre, čo sa tam deje. A pokiaľ ide o tú súčasnú situáciu, sú tu rôzne otázky a verím, že sa nám podarí aj nájsť odpoveď. To súčasná klíma je veľmi zložitá, pretože v, v oboch pilieroch eh, tých hlavn, dvoch hlavných strán eh, v Tunisku zdá sa, že je tam ako keby e, také e, rozdelenie a konflikt, tak fragmentácia v oboch hlavných stranách a je tam veľké riziko, že sa situácia ešte skomplikuje. E, zatiaľ e, niektoré veci, ktoré sú na ústavnom súde, neboli riešené efektívne. Tiež orgány, ktoré zodpovedajú za voľby, sú v ťažkej pozícii, pretože zdá sa, že je tam e, objavujúci sa politický konflikt medzi týmito dvoma hlavnými politickými silami v krajine. A až do októbra, novembra do volieb je nesmierne dôležité pozorne sledovať vývoj v krajine. Keďže, ako som povedal, tieto dve strany stoja proti sebe, e, sú tu veľké rizika a hrozby, ktoré sa môžu kryštalizovať pred voľbami a je tu veľká frustrácia, veľká nespokojnosť u populácie, najmä mladých ľudí, ktorí nemajú nejaké vyhliadky do budúcna. A toto bez pochyby ešte prehlbiť tú krízu. Myslím si, že preto je dôležité pozorne sledovať tento politický teplomer a zistiť vlastne, ako sa bude vyvieť situácia do volieb. Ďakujem pekne, pán Sosnec. Nech sa páči. Ďakujem. Ja som chcel spomenúť pár vecí ohľadom tejto misie. Myslím si, že nebola dobrá E, dobrý nápad navštíviť obe krajiny v jednej misii, pretože to bolo veľmi unáhlené. E, nebolo dostatok času pokojne e, zorganizovať potrebné stretnutia a mám pocit, že respektíve teda som nemohol potom hovoriť napríklad aj o blízkosti cirkvi, Bol som o to požiadaný, ale nakoniec na to nebola príležitosť. A tiež je tam veľký rozdiel v prístupe, pokiaľ ide obe krajiny. V, my sme boli prijatí takmer ako súkromné osoby v Alžírsku, zatiaľ čo v Tunisku z, respektíve naopak, v Alžírsku to bolo s takou zdvorilosťou, a neviem, že prečo, sa nám, prečo na mňa teraz tak zazeráte, ale môžem povedať, že v Alžírsku e, sme e, boli skutočne vítaní, bolo to všetko také formálne, bol tam protokol, začal čo v Tunisku to bolo inak, ale Alžírsko, Tunisko má taký zmierovací prístup a Alžírsko sa snaží e, s, Samo seba obhájiť. Alžírsky politici vedia byť takí asertívnejší, vedia povedať, že nesúhlasia s niečím, vedia poukázať na to, že tiež majú nejaké problémy možno s našim prístupom k Líbii. Um, majú pocit, že Európa zodpovedá za vyprovokovanie tej krízy a alžírsky uh, ehm, kolegovia to viackrát vyslovali, vyslovili, ehm, keď na to prišlo. A jednoducho nám bolo povedané, že treba na to nájsť financie, to sme viackrát počuli. Čiže toto som chcel zdôrazniť. Pán Sosniece, ďakujem pekne za vaše pripomienky ja už som sa vzdal toho, aby som e, diskutoval o niektorých veciach s vami. Je veľmi ťažké vás uspokojiť, ale pokiaľ ide o Alžírsko, mali ste príležitosť hovoriť na každom stretnutí. Vy ste naznačili, že budete hovoriť. Dal som vám slovo a ja viem, že ste hovorili o kresťanoch v Alžírsku. Takže by som vás chcel opraviť v tomto bode, pretože si myslím, že vaša pripomienka nebola úplne 100% spravodlivá. Ďakujem. Ideme k ďalšiemu bodu. Bod 9. Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom. Rád by som odovzdal slovo spravodajcovi pán Austrovičius. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť veľmi rýchlo, aby som stihol potom aj lietadlo. Musím priznať, že som nečakal taký záujem o správu, pokiaľ ide o vykonávanie dohody o pridružení medzi EU a Moldavskom. Dostali sme 182 pozmeňujúcich návrhov. Je to vysoký počet. Vysoto to prečilo e, krajiny, e, respektíve správy k väčším krajinám. Podarilo sa nám vypracovať 17 e, kompromisných návrhov, ktoré pozostávali alebo pokrývali takmer všetky odseky správy. Naša hlavná línia pri vypracovaní správy bola a naďalej je to, že cesta Moldavska do EÚ je veľmi ohrozená a my ako EÚ aj Európsky parlament e, sme veľmi blízko tomu, aby sme stratili dôveru e, Moldavsko. Mold- e, E, politické deklarácie e, nedokazujú e, pokrok, tam treba hmatateľné výsledky. A nedávne rozhodnutia moldavských orgánov sú krokom späť, pokiaľ ide demokratické normy, pokiaľ ide o zmeny volebného kódexu a E, tiež e, zneplatnenie volieb e, starostu Kišiňova. Tiež si robíme starosti o nezávislosť súdnictva a tiež veľmi obmedzený pokrok pri identifikácii tých, ktorí sú zodpovední za bankový podvod vo výške 1 miliardy amerických dolárov. Tiež nás zneplatnenie znepokojuje situácia ohľadom slobody médií, monopolizácia e, na niekoľkých úrovniach. Ja verím, že pri vypracovaní tejto správy sme sa riadili uzneseniami, najmä tým e, to uznesením z 5. júla, e, ktoré sa týkalo zneplatnením Eh, volieb eh, za starostu Kišiňova a tiež eh, s uznesením zo 4. júla minulého roku, pokiaľ ide o mm, makroekonomickú mm, pomoc. Ja by som povedal, že teda sme možno nesúhlasili, respektíve nedosiahli koncenzus so všetkými skupinami, E, možno, že tie ostatné skupiny vysvetlia ešte svoju pozíciu, ale myslím si, že máme kompromis, e, ktorý je dobrým základom pre ďalšiu e, prácu. Ďakujem, pán Auštrevičius. A teraz sa dostávame k tým kolegom, ktorí by chceli požiadať o slovo. Pán Preda, pán Kaneta pán Kristia. Pán Bostináru, pán Schaffhauser, to je všetko a pán Kasaldo. Dobre, takže 6 rečníkov, 2 minúty na každého. Pán Kristian, našim tieňovým správodajcom, respektíve pán Kovačev. Takže pán Kovačev ako prvý. Dobre, snažíme sa to nejako usporiadať. Boštinaru Castaldo. Missed anyone? som vynechal? Pán Kovačev, nech sa páči. Na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Petrasovi za jeho správu a za všetko úsilie, ktoré odviedol pri eh, vypracovaní tejto správy a pri kompromisných návrhoch. Eh, diskutovali sme o tom na stretnutí s tieňovými správodajcami. A najdôležitejšie bolo vlastne prijatie kompromisných e, návrhov. Naša skupina si vyhradzuje kritický e, postoj k moldavským orgánom. Ich správanie konanie sa nezmenilo a preto sme skeptickí, že by sa odohrali nejaké zmeny v blízkej budúcnosti. Ako už bolo spomenuté, ten prístup socialistov je taký um, že vlastne tam snaha trošku zmierniť túto správu, potešiť možno orgány a predstaviteľov v Kišiňove. A naša skupina si nemyslí, že tento postup je správny a preto by sme takéto pozmeňujúce návrhy nepodporili, ktoré majú vlastne za cieľ zmierniť kritiku E, týchto orgánov. Pre nás hodnoty ako právny štát, sloboda prejavu a médií a podobne, e, to sú hodnoty, ktoré by nemali byť ohrozené. Naopak, nemali by sme podporiť, ako som povedal, ten text, ktorý sa snaží zmierniť e, kritiku nášho parlamentu voči moldavským predstaviteľom. Ja želám veľa šťastia spravodajcovi a ďakujem za príspevky všetkých kolegov. Za SND ďalší kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že pán spravodajca predložil veľmi dobrý text a je to dobrý základ, na ktorom sa dá napísať jasné posolstvo v mene Európskeho parlamentu a naša skupina predložila pozmenujúce návrhy. Keď sa pozrieme na tie príspevky zo strany kolegov, tak si myslím, že to je riziko, že táto správa namiesto toho, aby bola správa Európskeho parlamentu ohľadne Moldavska, ktoré sa sústredíme na implementáciu asociačnej dohody, stáva sa s tým ako keby nejakým vyhlásením do volebnej kampane. My sme vyjadrili určité obavy ohľadne toho, čo sa deje v Moldavsku a treba povedať, že veci sú nahony vzdialené od dokonalosti. Takže myslíme si, že rovnako ako aj v prípade iných správ ohľadne strategických partnerstiev a kandidátskych krajinách by bolo dobre odročiť toto hlasovanie a aby sme nezasahovali do politickej kampane a volebného procesu. Toto je záujem predovšetkým je v záujme Moldavska a je to takisto aj v záujme tohto parlamentu a jeho dôryhodnosti voči občanom k tejto krajine. A ja dúfam, že kolegovia z GUE a Zelených podporia tento návrh. Záujem Moldavska a jeho občanov aby skutočne táto Moldavsko bola aj naďalej pre nás prioritou toto je to, čo musíme zohľadňovať. Tento parlament preukázal, že je úspešný, keď jednáme zjednotene a jedným hlasom. A preto musíme urobiť všetko preto, aby sa politické skupiny v tomto parlamente nevyjadrovali pod prízmou E, svojich vlastných politických partnerov v hlavnom meste Kišinov. Ďakujem pekne, pán kolega, pán Castaldo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som sa chcel poďakovať nášmu správodajcovi za úsilie dosiahnuť text, ktorý bude obsahovať všetky kompromisné návrhy. Situácia v Moldavsku je veľmi zložitá, a to z viacerých pohľadov, predovšetkým pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o nezávislosť médií. Pred pár rokmi som bol volebným pozorovateľom v tomto štáte pre prezidentské voľby a na tlačovej konferencii poprvé sa stalo, poprvýkrát sa stalo to, že nikto sa na nič nepýtal, médiá sa jednoducho neopýtali na nič. To ma veľmi prekvapilo, ja si myslím, že to je významné. Takisto ľutujem, že som tam osobne nemohol byť na zasadnutí tieňových spravodajcov. Počul som, že je to veľmi intenzívna práca. Áno, musíme sa na Moldavsko pozerať kritickým, ale konzult... konzekventným pohľadom. Dôležité je, aby sme sa sústredili na náš časový harmonogram, pretože v Moldavsku tie voľby budú. A preto si myslím, že je potrebné seriózne zhodnotiť aj možnosť odložiť hlasovanie o tejto správe. Prečo? Pretože je pre nás kľúčové, aby sme udržali pevnú európsku perspektívu, to ukotvenie Moldavska smerom do Európskej únie. Ja si neželám, aby sme nejakým hlasom alebo hlasovaním pred voľbami, aby sme toto naše hlasovanie spravili nejakým predmetom divokého konfliktu politických strán pred voľbami. Našim spoločným záujmom by malo byť podporovať cestu Moldavska smerom do EÚ prostredníctvom aj silných slov, ak je to potrebné, takýto prísny postoj, ale vždy musíme pristupovať konštruktívne, tak aby jednotlivé strany prebrali na seba zodpovednosť a ja si myslím, že to treba skutočne vážne zhodnotiť a budem sa aj naďalej zaujímať o to, ako táto správa bude pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, pán Preda. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zablahoželať pánovi Austrievičusovi za jeho prácu a chcem ho uistiť o podpore skupiny EPP, pokiaľ ide o kompromisné návrhy. Niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov som predložila aj ja na to, aby som vysvetlil našu situáciu, pokiaľ ide o túto chudobnú krajinu. My už teraz vieme, že vláda, parlament a tlač, justícia sú v područí jednej osoby, plachutníka a nie je tu žiadny vplyv zo strany vonku. Jediný, kto má vplyv na neho sú členovia sociálno-demokratickej strany. Nikto, nemá, nikto ho nepodporuje. On jednoducho má pod sebou celú tlač, tá je, už nie je nezávislá, to znamená, je to všetko pod jeho kontrolou. Prijali sme jasné stanovisko, Nebudú tu žiadne peniaze zo strany Európskej únie, ani pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc, ani pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc, pokým teda tie podmienky demokratické nebudú znovu nastolené. Pretože Moldavsko bohužiaľ už nie je demokraciou, ide o autoritársky štát, ktorý je netransparentne spravovaný zo strany tohto oligarchu, ktorý má silnú podporu v e, niektorých krajinách, v Rumunsku. To sú určité fenomény, ktoré sa opakujú sú tu aj tzv. atentáty, ktoré sa e, verejnosti ukazujú, takže jednoducho musíme to povedať na, na, jasno, pokým tu nebudú nastolené základné demokratické hodnoty, nebude tu žiadna podpora. To, že sme odložili e, voľby, pretože pán Plachutník to tak chce, to je jasný signál postoja tohto celkového kapitolu vo vzťahu k Európskej únie. Je veľmi smutné, že to musíme takto konštatovať. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz sa dostávame k pánovi Boštinárovi. Dostane na dve minúty slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ešte raz zopakoval ten návrh, ktorý predložil náš teňový spravodajca na to, aby sme odľahčili, odročili voľby, aby sme umožnili teňovým spravodajcom, aby uzatvorili dohodu ktorá by teda mala obsahovať aj naše príspevky. Sú tu štyri výnimky, náš na štyri výnimky tu nie sú SND pozmeňujúce návrhy, ktoré by boli integrované do jednotlivých kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Pre nás to vyzerá absolútne neakceptovateľné. Druhá vec, čo chceme? Chceme vyslať signál, že Moldavsko je ďalším bojskom EPP, alebo chceme mať vyváženú, konštruktívnu, ponúknuť konštruktívny výsledok do politickej situácie. Otázkou zostáva, či chceme my poskytnúť takýto otrávený jed EPP priateľom v Moldavsku. Áno, môžeme to väčšinovo urobiť, ale nezabúdajte na to, že sme to už urobili v prípade Verišas a takisto aj v prípade Grievskis. A viete, veľmi dobre, ako to dopadlo. Preto si pán predseda myslím a preto jednoducho na vás apelujem, aby ste zobrali do úvahy to, že by sa tieto hlasovania mohli odročiť, aby tu boli ďalšie rokovania na to, aby sme zaznamenali pokrok smerom k vyváženému kompromisu. Je to príliš ľahké urobiť to iba takto a potom budeme musieť zbierať plody našej rozpoltenej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Boštinaru. Pani Harms, máte dve minúty. Áno, môžeme vždy hovoriť o odročení eh, rokov, hlasovania a o nových, hlaso, nových rokovaniach, ale čo by nebolo dobré v rámci hodnotenia zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o štáty v asociačnom procese, naše partnerské krajiny, nebolo by dobré, ak by sme kvôli vzťahom veľkých politických skupín z parlamentu k partnerským stranám nevideli tú skutočnú situáciu v týchto krajinách. A pokiaľ teda ide o Republiku Moldavsko, chcela by som povedať, že tu máme negatívne, negatívne skúsenosti a ten negatívny trend nie je nový. Odkedy tu bol ten veľký podvod miliardový podvod Videli sme, ako tá situácia vyzerá a najnovší vývin situácie je teda ten, že neuznanie výsledkov volieb, že to vzbudilo násilnosti proti tým protestom, ktoré sa tam organizovali a že tá celá príprava volieb v rámci nového volebného zákona, toto všetko viedlo vždy k oprávnenej a silnej kritike a ja si myslím, že my sa z týchto sporov nedostaneme v dobrom svetle, ak budeme aj naďalej brať ohľad na jednotlivé aliancie s vládnúcimi stranami. Nie je úplne jedno, kedy budeme hlasovať, ale musí to byť úprimná správa a tie skúsenosti, ktoré sme zažili, nemôžeme jednoducho dať bokom iba kvôli našim partánickým a politickým e, priazenostiam. Ďakujem pekne, Rebeka Harms. Teraz ešte máme dvoch ďalších rečníkov, pani Kalniete a pani Gomeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po lotišsky, Prosím vás, nasadte si sluchatka. My oceňujeme úsilie pána Austrievičusa predložiť túto správu, ktorá vlastne popisuje tú skutočnú situáciu v Moldavsku. Ja si myslím, že sme tu vyjadrili jasné obavy ohľadne toho, ako sa Moldavsko vyvíja. Táto správa musí byť silným signálom a to znamená, v žiadnom prípade Európsky parlament nemôže podporiť odročenie toho hlasovania pri te- o tejto správe. Takéto odročenie by znamenalo, že členovia Európskeho parlamentu počúvajú oligarchu a jeho želania. Jeho víťazstvo a zneplatnenie výsledkov volieb v Kišináv hovorí o nedostatku právneho štátu, nie je tu nezávislosť tlače a iba ten oligarch má kontrolu nad všetkým. A pokiaľ ide o tú, o tú miliardovú, o ten miliardový podvod, to sa vôbec nevyšetrilo, nikto nie je pred súdom postavený, nikto nehovorí o politickej opozícii, Takže chcela by som vám pripomenúť, že makrofinančná podpora Moldavsku a platby budú môcť pokračovať iba vtedy, ak sa u zrealizujú voľby. Za podmienky, že tieto voľby sa budú, budú teda rešpektovať medzinárodné právo a pra, predpisy v tejto krajine. Ďakujem pekne, pani Kalniete. Pani Gomeš, dve minúty. Ja som dostala viacer, od viacerých ľudí z Moldavska, alebo som na, ma navštívili viacerí ľudia z Moldavska, ktorí mi popísali tú situáciu, ktorá je jednoducho úplným popieraním právneho štátu. Ide tu o absolútne e, činy proti právnemu štátu a jeho princípom. Hovorila som so zvoleným e, primátorom, ktorý nemôže vykonávať svoju funkciu. To je absolútne nehorázne v krajine, ktorá chce byť súčasťou Európskej únie. Hovorila som, dosprávala som sa s ľuďmi, ktorí označujú ten miliardový podvod ale je to skutočne znepokojujúce, že sa to vôbec nevyšetruje, že tu nikto nie je zodpovedný. Ja si myslím, že našou povinnosťou, našou povinnosťou, aby sme tlačili na toto. A toto musí byť reflektované potom nakoniec aj v rámci rozhodnutí tohto parlamentu. Ešte som zabudol zaregistrovať pána Schaffhausera, čiže úplne posledné slovo máte vy. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že súhlasím so správou a vynimočne aj s pánom Predom Myslím, že je to celkom dobré a netreba teraz pozastavovať pomoc. Je potrebné urobiť e, vyšetrovanie v súvislosti s tým podvodom. Nepíše sa v tlači, čo sa stalo s tou jednou miliardou, či sa to použilo a meria sa tu dvojakým metrom v Kosove to funguje všetko oveľa lepšie, čo sa týka miznutiu peňazí a demokracie. Neviem, čo urobí moja politická skupina, ale ja by som chcel túto správu podporiť. Ďakujem. Thank you, colleague. Dobre, ďakujem kolegovia za túto zaangažovanú diskusiu. Ešte na záver vy. Dobre, ale najprv niekoľko pripomienok z mojej strany. Počúval som vaše argumenty. Ide tu najmä o otázku, či môžeme posunúť, odsunúť hlasovanie. To je na politickej skupine, aby to rozhodla, ale vyrozumeli sme od vás, že kalendár, na základe ktorého pracujeme, bol dohodnutý pred 6 mesiacmi a tento kal- kalendár bral do úvahy koniec e, volebného obdobia Európskeho parlamentu. Nemôžeme hlasovať um, vo výbore a na plenárke po voľbách v Moldávsku. Ďalšia vec je, že harmonogram, e, na ktorom sme sa jednomyselne dohodli, je úzko skoordinovaný s prácou v Gruzinsku a na Ukrajine. To je ďalší bod. Ale znovu, je to na vás, aby ste o tom rozhodli. Len som vás, vám chcel povedať, na čom sme sa všetci spoločne dohodli. E, pán Ostaviču určite nájde riešenie, aby zohľadnil Eh, obavy všetkých politických skupín. Nájsť riešenie v Moldavsku je eh, kandidovať vo voľbách v Moldavsku. aby som sa prihlásil ako nezávislý kandidát, aby som zmenil politiku v tejto krajine. Ale kolegovia, ďakujem vám pekne za konštruktívne pripomienky a komentáre. Čelíme voľbám v Gruzínsku ale zatiaľ som nezachytil žiadne návrhy posunúť správu o Gruzinsku a nejde tam o voľby. Pamätáte si ten citát, že ekonomika je hlúpa? Nie, ekonomika nie je hlúpa, ale rozhodnutia sú nesprávne, čiže správa nie je tou nesprávnou stránkou tejto mince, ale situácia v Moldavsku je veľmi zložitá, čiže preto, pán predseda, navrhujem, teda riešenie o druhý pokus dospieť ku konsolidovanému riešeniu. Ja zorganizujem ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Dúfam, že e, tam budú aj poslanci, nielen poradcovia. Oni by mali prijať politickú zodpovednosť. Poviem to na rovinu. Ja som bol naozaj zaskočený, keď niektorá politická skupina bola zastúpená len poradcami. Oni sú kompetentní, nemám proti ním nič, ale čelme realite a robme rozhodnutia. Čiže žiadne už e, posuny, ale ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Dobre, ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Prosím, vyriešte to. Momentálne v AFETE e, sa bude hlasovať 9. oktobra podľa súčasného harmonogramu. Prosím vás, um, E, ja, niektorí naši kolegovia e, sú tu trochu posadnutí niečím. Prosím, e, mohli by ste dbať na disciplínu. Takže áno, všimol som si, že keď sme hovorili o Moldavsku, tak sa zvýšila teplota v tomto výbere, ale teraz budeme hovoriť o Gruzínsku, čiže znovu poklesne teplota. Uh, Čiže bod 10. A bez ďalšieho odkladu dám slovo pánovi Mamikinsovi. Ďakujem. Stručne by som poskytol aktuálne informácie o stave implementácie dohode eh, o Gruzínsku. Je to prvá implementačná správa, vykonávacia správa a má to praktickú hodnotu a zdieľané riadenie e, má byť efektívnejšie. Chcem sa vám všetkým poďakovať, e, všetkým, ktorí ste prispeli pozmeňovacími návrhmi. Teraz máme 229 pozmeňovacích návrhov a myslím si, že na základe toho vidno, nakoľko je táto téma relevantná. V súčasnosti pracujem na kompromisných návrhoch, o ktorých budeme diskutovať na zasadnutí tieňových spravodajcov 3. 3. oktobra v Štrasburgu. Som presvedčený, že budeme schopní dopracovať sa ku konsenzu. Viacero pozmeňovacích návrhov e, rieši tie isté témy. Boj proti korupcii, zapojenie občianskej spoločnosti, e, good governance. A teší ma, že viacero týchto komentárov zdôrazňujú pokrok, ktoré docelilo Gruzinsko od e, vstupu AA do platnosti. Teším sa na <clears throat> spoluprácu na dokončenie tejto správy a ešte raz ďakujem. Ďakujem pán Mamikins, boli ste struční ako obvykle. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa dostávame k tieňovým spravodajcom. Momentálne mám Freda Gomeš. Takže toto sú rečníci prihlásení. Začneme pán Kristian Preda. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že hovorím v mene pána Štetino, a ktorý tu bohužiaľ nemôže byť, povedal mi, že je smutný, že nemá ešte kompromis, takže nepodarilo sa nám zaznamenať pokrok. A pokiaľ ide o mňa, ja som predložil pozmenujúce návrhy, ktoré sa sústredia na viaceré veci, predovšetkým ten všeobecný rozmer, že treba skonsolidovať spoluprácu s Gruzínskom. Takisto som zdôraznil potrebu aby sa spustil la ambiciozná agenda, ktorá vedie k depolitizácii štátnych inštitúcií a ktorá by, obmedzil, ktorá by obmedzila jednoducho tú, ten vplyv netransparentný. A boj proti korupcii je takisto veľmi dôležitý v tomto kontexte a treba urobiť všetko preto, aby tu bola nezávislá justícia, to je jeden z cieľov, ktorý my s našimi priateľmi v Gruzínsku zdieľame. A pokiaľ ide o tlač, ja som predložil pozmenujúce návrhy, ktoré hovoria o potrebe mať nezávislé médiá, novinárov, ktorí nie sú zastrašovaní, aby si mohli vykonávať túto svoju prácu. A v tejto krajine, božiaľ ako v ostatných krajinách v tomto regióne, nie je nejaký signál, možno nie zastrašovania, alebo nejakého tlaku, ktorý by išiel zo strany politických strán. Thank you, Christian Preda, Anna Gomes. Yes. Ďakujem pani Anna Gomes. Fortunate to be following Georgia since I uh, led the ja sledujem Gruzínsko, odkedy som viedla pozorovaciu misiu počas uh, volieb v roku 2016 a pracovná skupina pre demokraciu a voľby na to nadvezovala. Je tam živá občianská spoločnosť, čiže situácia sa vyvíja dobrým smerom a partnerstvo s nami je takisto veľmi dôležité pre spoločnosť v Gruzínsku. A samozrejme e, je tu veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, ale máme zodpovednosť, aby sme využili všetky mechanizmy v rámci asociačnej dohody, aby, sa, aby sme pomohli gruzincom k zmene. Riešenie mnohých otázok, ktoré sú spomenuté v správe, o ktorých pán Preda práve hovoril, otázka justičného a reforma justičného systému je absolútne e, dôležitá je to oblasť, kde musíme docieliť zmeny, pretože môžeme mať aktívnu občianskú spoločnosť, môžeme mať pluralistickú mediálnu scénu. Sú tu médiá, ktoré eh, vyjadrujú názory opozície, ale eh, Nestačí to, ak na úrovni justičného systému situáciu blokujú politici, no a samozrejme to má dopad. Ja som sa stretla e, v Gruzínsku s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Všetci so mnou súhlasili, teda, alebo sa podelili so mnou o analýzu, na základe ktorej som dospela k pozitívnemu vývoju, ale beztrestnosť, e, vo viacerých prípadoch beztrestnosť štátneho aparátu e, spôsobuje problémy. Napríklad jeden konkrétny prípad mladého muža, ktorý bol zavraždený e, počas operácie, ktorá sa týkala terorizmu v oblasti, kde žijú etnickí Čečeni a to spôsobilo veľkú nedôveru a problémy, v rám, teda v nedôveru eh, v štátny aparát. Ďalšia kľúčová otázka, kľúčový problém je korupcia, kde justičný systém musí fungovať. No a potom sú tu eh, kryptomeny. To nie je len tam, ale musíme tomu venovať pozornosť aj v EÚ, ale je to nástroj, ktorý umožňuje šírenie korupcie. Len som chcela povedať, že prezidentské voľby, ktoré sa blížia, nuž zdá sa, že budú zaujímavé. Sú tam zaujímaví kandidáti, ehm, čo sa nečakalo. Ja som sa stretla s dvoma kandidátmi opozície a povedali mi, že mohli robiť kampaň po celej krajiny, krajine bez nejakých väčších problémov. Čiže len toto som chcela spomenúť. Naozaj už veľmi meškáme, čiže prosím, eh, obmedzte sa na dve minúty, pani Hams. Môžem nadviazať tam, kde skončila Ana Gomez. Pozitívne trendy v Gruzínsku. A nehovorím len o príprave predvolebnej kampane, ale chcem povedať aj to, že v Gruzínsku na základe tej najnovšej vlny, s tou najnovšou vlnou protestov e, sa zaobchádzal úplne inak ako v Moldávsku. E, došlo k zmene vlády vlastne na nátlak verejnosti a vláda e, vznikla celkom dobrým spôsobom. Pokiaľ ide o tlač, tak vidno, že sa že stále komunikujeme s gruzínskou vládou a s jej zastúpením u nás. Mám dojem, že nenarážame na zavreté dvere, ale veci sa hýbu. Tiež si myslím, že reforma tajnej služby, to už je téma, ktorú spomenula Anna, a vidno to aj pri eh, zaobchádzaní eh, s prípadmi porušení ľudských práv, ale to súviselo so silným nátlakom Turecka. Ja som eh, pre, pre všetky tri implementačné správy predložila pozmeňovacie návrhy. Eh, medzinárodné školy v Gruzinsku a na Ukrajine a myslím si, že je to dôležité, aby mm, AFED a Európsky parlament sa tejto situácii venoval teda nátlak Turecka na tieto tri partnerské, na tieto tri partnerské krajiny vedie mm, k závažným porušeniam ľudských práv. Dochádza k únosom a Európska únia týmto partnerským krajinám musí v tejto nátlakovej situácii zo strany Turecka čeliť inak. Ďakujem Rebecca Harms. Michal Gala. Môžem podporiť viacere z toho, čo povedali moje predrečničky, predovšetkým k tomu poslednému bodu. Treba pozitívne zdôrazniť, že Gruzínci tlaku Turecka mm, dokázali odporovať, čo sa týka vydaniu štátnych občanov. No ale keď to porovnám so situáciou v Moldavskou, s Moldavskom, tak to sa nedá porovnať. Gruzinsko je na lepšej ceste, aj keď eh, je tu osoba, ktorá má stranickú pozíciu, ale nie vládnu pozíciu, ale hm, keďže Gruzinsko je menšie ako Ukrajina, tak možno povedať, že kvantitatívne eh, sú tie problémy o no, čosi menšie čo registrujeme. A nebudem opakovať to, čo už povedala kolegyňa. Samozrejme, registrujeme politickú polarizáciu. Ja síce z mojej strany otvorene e, môžem diskutovať s predstaviteľmi vlády aj opozície a zažívam, že teda e, nás tam počúvajú a to chcem pozitívne vyzdvihnúť, možno vzhľadom na túto polarizáciu napríklad pri posudzovaní e, mediálneho prostredia e, by sme mohli použiť skôr nezávislé médiá, napríklad e, novinári bez hraníc alebo Freedom House, ktoré sa týkajú situácie v oblasti médií a tam je lepšie zabezpečené, aby aj po odbornej stránke sa urobilo to posúdenie. No a možno v tomto zmysle niektoré formulácie v správe alebo v kompromisných návrhoch by sme mohli nejak takto zvoliť. Ďakujem. Michael Gáler. A na záver, pani Daniete. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť znovu po lotyšsky. Nasadte si sluchátka. Bez pochyby porovnanie, pri porovnaní s Moldavskom Gruzínsko je na tom lepšie tak, čo sa týka reforiem. Reformy prebiehajú, demokracia zjavne funguje, ale kľúčová reforma súd, súdnych systémov tá je oneskorená. Štátna správa, politické strany, vládne strany to sa zlučuje a ďalšia vec, pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, tam nemožno sa k tomu pripojiť, ak nedojde k rozdeleniu právomoci na štátnej a vládnej úrovni. Tí, ktorí vládnu v Gruzínsku, tie vyspelé demokracie sú charakterizované rozdelením moci, ako aj postoja moci voči opozícii. Treba zobrať na vedomie, že e, názory opozície a e, samozrejme pozícia musí byť schopná mať dopad na e, politické dianie. Štát sa snaží kontrolovať masové médiá a to je neakceptovateľné. A na záver chcem povedať, že Gruzinsko E, má pred sebou ešte dlhú cestu k demokracii. To sa týka justičného systému, opozičných strán, ale aj e, postoja voči nezávislým médiám, ktoré sú kritické voči vláde. Dobre, ďakujem. Pán Mamikins, chcete to zhrnúť? Ďakujem. <clears throat> Beriem na vedomie Zoberiem to na vedomie pri práci na tejto správe a uvidíme sa všetci budúci týždeň 3. oktobra. Ešte raz ďakujem. Čiže 9. oktobra hlasovanie v AFETE a na plenárke v novembri alebo v decembri. Teraz bod 11, predloženie štúdie. Nie, pán Gáler, stručne. Bol som informovaný, že predseda gruzinského parlamentu integračného výberu je tu s dvoma ďalšími gruzinskými kolegami, čiže formálne by sme ich možno mali pozdraviť. Dobre. Well, they've just entered, so we couldn't welcome them before. Práve vstúpili, takže uh, sme ich nemohli pozdraviť skôr. Vítajte v parlamente, ste tu pravidelným návštevníkom. Srdečne vás vítam. A teraz predloženie štúdie o vypracovaní institucionálneho rámca o vy- na vykonávanie dohod o pridružení v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine. Porovnávacia štúdia. Ani jeden z podpredsedov tu nie je prítomný, takže kto by mohol predsedať zasadnutiu? Rebecca Harms, musím si urgentne zatelefonovať a vrátim sa o 15 minút. Rebeka, prosím, príď dopredu. Okay, thanks uh, for the... Ďakujem za dôveru vo mňa. Takže s potešením preberám zodpovednosť moderovať tento panel, pretože a túto štúdiu už sme prezentovali na, vo viacerých kontextoch v Európskom parlamente. Už sme o tom diskutovali v Kieve. Je mi veľkou, veľkým potešením, že je tu pani Katalína Volčuk, z univerzity v Birminghame. Eh, je odborníčkou na vzťahy medzi EÚ a eh, postsovietskými krajinami v rámci európskej susedskej politiky a východného partnerstva. A chcem pripomenúť, že 30. augusta tri štúdie na úrovni eh, implementácie troch asociačných dohod boli už predložené tomuto výboru a dnes posledná štúdia ktorú sme zadali ako súčasť našej práce na týchto dohodách a parlamentného zhromaždenia, sa zameriava na inštitúcie a ich fungovanie v kontexte tejto implementácie. Inými slovami, ako a prečo súčasti dohody sú dobre implementované a iné nie až tak. Než dám slovo pani profesorke Volčuk, tak využijem túto príležitosť a poviem, že skúsenosť, teda kolegovia, ktorí pracujú v AFETE a v Európskom parlamente, ktorí mali túto skúsenosť v procese implementácie, tak aj o tomto by sa malo trochu hlbšie a intenzívnejšie diskutovať, pretože proces implementácie je oveľa zložitejší a oveľa náročnejší, než e, sme všetci očakávali, keď sme začínali s našim ambiciozným projektom, s tými asociačnými dohodami. Za veľmi ťažkých okolností e, v týchto krajinách, aj čeliac agresii Ruska v rôznej miere, teda Ukrajina čeli väčšiemu nátlaku ako ostatné, ale predsa za týchto podmienok s veľmi slabou finančnou podporou Európskej únie krajiny e, e, sa nachádzajú vo veľmi ambicioznom procese zmien. No a na toto lepšie pochopiť, toto lepšie pochopiť, na to je pre nás veľmi hodnotná práca pani Volčuk. I have to apologize to the translator. I'm a Slavic speaker. So... Chcem sa dopredu ospravedlniť za svoju rýchlosť. E, som, e, Slovansk, som Slovanka, čo hovorím dosť rýchlo. A vypočula som si predchádzajúce diskusie a môžem e, povedať, že asi to tu bude možno také nosenie dreva do lesa, ale myslím, že by sme sa mali trošku na to pozrieť aj z inej perspektívy Ak budú potom nejaké otázky, môžeme si to prediskutovať eh, aj eh, detailnejšie, ale chcem sa teda pozrieť na to, čo asociačné dohody eh, znamenajú, pokiaľ ide o ich vykonávanie. Ide tu o tú koordináciu, respektíve o vyhnutie. Vieme, že tieto dohody o pridružení sú jednými z najkomplexnejších na svete a sú zatvárané s krajinami, ktoré sú na rôznom stupni uh, rozvoja ekonomického, sociálneho a politického. A samozrejme e, čelia rôznym výzvam a ja by som chcela zbilancovať to, čo sa deje. Aké inštitúciálne mechanizmy boli vytvorené pre ich implementáciu, pretože nám to dáva dobrý pohľad na to, do akej miery sú krajiny schopné plniť asociačné dohody v rámci v rámci e, stanovených termínov. A k tomu sa ešte vrátim neskôr. Dobre, takže rozsah štúdie je tu uvedený. Ja nebudem teraz e, zachádzať do detajlov, ale môžem povedať, e, že to tiež vychádza už z mojich predchádzajúcich skúseností. Ja som bola vo všetkých troch krajinách a viedla som diskusie. Pokiaľ ide o inštitúciálne mechanizmy, čo nás skutočne potrebujeme, čo je ten kľúčový prvok. To je politické vodcovstvo, či implementácia je podporovaná aj na, najvyššej vyššej politickej úrovni, nie len prostredníctvom deklarácií, ale či sa skutočne presadzuje uh, to vykonávanie, či tam existujú tie mechanizmy, koordinačné mechanizmy v rámci vlády aj parlamentu, ktorý, ktoré by koordinovali Eh, rôzne úsilia, vrátanie tých eh, horizontálnych otázok. A po tretie, je to otázka inštitúciálnej kapacity v rámci parlamentu, ako aj v rámci jednotlivých eh, ministerstiev. To sú ľudia, ktoré skutočne vedia, čo robia a prečo to robia, pokiaľ ide o vykonávanie týchto dohôd. A ak sa pozrieme na tie predchádzajúce diskusie, čo máme teda ako tie vykonávacie dohody a keďže sú takéto zložité, no, je to v podstate ako keby dve dohody v jednom. Je to vlastne dohoda o politickej spolupráci, politickom dialogu, čiže taká všeobecná časť dohody, e, ktorá väčšinou má e, také e, všeobecné, nejaké e, sľuby a e, klauzuly a tam väčšinou nie sú termíny. Pretože väčšinou, pokiaľ ide o ako otázky ako ľudské práva, volebné reformy, demokracia a tak ďalej, tak tam nie sú nejaké špecifické meradla a špecifické konkrétne termíny. Ale pokiaľ ide o tú technickú časť dohody a sektorálnu spoluprácu, tak tam tie prílohy sú niekedy mimoriadne detailné, od, uvádzajú konkrétne smernice a konkrétne termíny. Čiže sú tam dva rôzne komponenty a pokiaľ hovoríme o asociačných dohodách, tak niekedy sa ľudia zameriavajú buď na jednu časť alebo na druhú, nie na tie obidve časti. A treba hovoriť o tom synchronizovanie, tak ako v prípade Moldovska. To znamená pokrok na technickej a politickej úrovni. Politická úroveň, ako vieme, je dôležitá, ako sme hovorili aj v predchádzajúcich diskusiách, diskusiách ide tu o politický konsenzus, ale nie len o politické vyhlásenia, ale o konkrétne e, strategické reformy. Politický koncenzus by nemal byť len medzi elitami, ale v podstate by mal spočívať v tom, že vysoko postavené e, osobnosti e, vedia presadiť vlastne takéto reformy a samozrejme politickí lídry sa menia, prichádzajú, odchádzajú, ale celkovo by som mohla povedať, že je to slabšie než tá administratívna stránka implementácie. Hm. Pretože to, čo sme videli na administratívnej úrovni, je to, že v tých najdôležitejších oblastiach sa dosiahla implementácia. Máme tam inštitucionálnu e, kapacitu rôznych, e, na rôznych ministerstvách a e, postupne rastúcu odbornosť aj zo strany vlády a uvedomenie si, že tá odbornosť je potrebná. Ale teda respektíve jasne môžeme vidieť, že samozrejme sú tu nejaké tie najlepšie postupy a krajiny sa s nimi snažia riadiť, ako e, sú napríklad kontrola súladu, no, parlamentné výbory, ktoré to kontrolujú, respektíve iné kontrolné orgány ale sú veľké rozdiely medzi tým, že máte takéto orgány a medzi tým, že tieto orgány fungujú v rámci existujúcich politických inštitúcií a procesov. Ako napríklad vieme, že na Ukrajine parlament ešte stále musí vyriešiť svoje vnútorné fungovanie a príjmanie zákonov a z toho pohľadu, ako ten koordinačný mechanizmus funguje, ak parlament ešte nie je veľmi efektívny. Čiže e, kľúčom nie je len importovať e, najlepšie postupy, ale aj sfunkčniť ich. A to je skutočne tá najťažšia časť procesu. Čo je veľmi dôležité, je to, že inštitúciálny mechanizmus nefunguje izolovane. Je to odraz uh, toho politického tvaru krajiny a je doslova vlastne zabudovaný do, tej politické, do politického tvaru krajiny. Je to tiež akoby taká avantgarda presadzovania, prijímania najlepších praktík, ale nemôže fungovať samostatne. Čiže tie najväčšie slabé stránky ovplyvňujú potom aj technickú stránku dohody. A je jasné, že koordinujúce orgány fungujú najlepšie v prípade príloh dohody. Čím sú detálnejšie, tým viac pozornosti sa im dostáva, pokiaľ tam sú najmä špecializované útvory. Ako vidíme, dve rôzne úrovne. A toto sa odráža tiež v pláne implementácie. Zameranie je tu najmä na technickú časť. Málo kedy sú tu obsiahnuté oblasti ako demokracia, právny štát, ale teda to zameranie je na nejaké konkrétne e, akcie a kroky, ako aj termíny. A pokiaľ ide o akcie, tak to by som nazvala ako také vlastne výsledky Eh, alebo produkcia, eh, pokiaľ ide o semináre alebo reformy a tak ďalej. Nejde tu o hodnotenie výsledkov, o to, ako efektívne sú inštitúcie pri presadzovaní svojich eh, právnych záväzkov a samozrejme sú tam tie termíny. A to je ten hlavný problém, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu a Moldavsko. Pretože veľmi často je tu dôraz na právnu harmonizáciu a to je taký vágný koncept, e, ktorý znamená vlastne zosúladenie vnútroštátnej legislatívy s aký, ale je to veľmi náročný proces, vyžaduje si veľa energie a veľmi málo pozorností sa venuje napríklad e, analýze e, dopadu napríklad ak by sme potrebovali, ja neviem, e, inšpektorov e, bezpečnosti potravín, e, koľko by stálo za to vytvoriť laboratória alebo vyškoliť takýchto inšpektorov a tak ďalej. A to je vlastne naozaj taká najtechnickejšia časť tohto. A tá odbornosť ešte chýba. Všetky krajiny samozrejme na tom pracujú, ale nemôžeme povedať, že tie finančné dôsledky implementácie sú úplne e, zhodnotené a zohľadnené, napríklad, ja neviem, v nasledujúcich dvoch či troch rokoch. E, mám pocit, že musím asi pridať. E, vykazovanie a monitoring. My máme plánovanie, a máme vykazovanie, ale nemáme úplný monitoring. Máme iba koordinačné orgány, ale nemajú politickú právomoc e, niečo vlastne s tým urobiť. A je tu ako keby taký rozchod medzi E, národnou e, reformnou stratégiou a sektorálnym a stratégiami, stratégiami e, sektorálnych reforiem. Krajiny si potrebujú posilniť svoje kapacity vrátane inštitúciálnych reformiem, to je dôležité najmä v Moldavsku a na Ukrajine. A deje sa to aj napriek nepriaznivému vývoju v Moldavsku, čiže tento pokrok tam nejaký je, hoci si vyžaduje čas a zároveň čas beží pre tú asociačnú dohodu a pre mňa to je tak, ako keby tam boli také dve koľaje, pokiaľ ide o implementáciu asociačnej dohody. Ak sa pozrieme na parlamenty, znova tie najlepšie postupy sa prijímajú, ale pokiaľ ide o úlohu výborov, nie je vždy jasné, aká je úloha výborov pre takúto e, implementáciu asociačnej dohody a najmä pokiaľ ide o Ukrajinu. Treba povedať, že je tu veľa vízie, pretože nemáme dostatočné expertízne skúsenosti. Avšak čo je rovnako dôležité je aj to, že do akej miery tie parlamenty majú skúsenosti na to, aby zabezpečili dohľad. A myslím si, že parlamenty potrebujú oveľa väčšiu pozornosť, aké sa im dostalo, ale rovnako aj oveľa väčšiu podporu. Myslím si, že tá právna harmonizácia je veľmi, kom, je veľmi dôležitá a preto by som vás chcela pozvať, aby ste si to prečítali. Kľudne si to môžete prečítať aj detálnejšie. Budem sa však sústrediť iba na jednu takú kľúčovú otázku, pokiaľ ide o podporu. To, čo sme tu videli v Moldavsku a v Ukrajine, ten duálny trek. Ja by som chcela zablahoželať európskym inštitúciám za podporu obnovenia štátnych inštitúcií v týchto krajinách, predovšetkým v Moldavsku a na Ukrajine, ale vidíme, že veľa aspektov implementácie asociačných dohôd ešte stále tu je veľa tzv. Star, starej technickej pomoci. A ja som robila výskum ohľadne tohto, pokiaľ ide o Ukrajinu a zdá sa, že pokiaľ ide o pozitívne otázky v oblasti podpory, je to vlastne, teda tej podpory, ktorú poskytujete vy, tak to je doplnené aj určitým hodnotením neefektívnosti tej technickej pomoci v tejto podobe a istotne to nesúvisí s korupciou a podvodmi. To sú iné extrémy. Treba povedať, že tie práva sú príliš komplexné a mali by zabrániť korupcii a podvodom. A otázka, ktorá sa teda objavila v rámci diskusie, ja si myslím, že pre mňa je to dosť dôležité, je, že národní politici a experti, ale takisto aj európsky delegáti a viacerí experti priamo v teréne, poukazuje sa na to, že koordinácia implementačného procesu v rámci orgánov Európskej únie sa nezdá byť dostatočne adekvátny. Ľudia v delegáciách majú problémy s tou kapacitou a nemajú pocit, že sú dostatočne pripravení a pod, nemajú dostatočnú podporu. Takže tá správa má veľký dlhý zoznam odporúčení, 6 strán, sú tam tzv. generické odporúčania pre všetky krajiny a európske inštitúcie ako také a my musíme prijať podľa môjho názoru oveľa realistickejší a strategickejší prístup k tejto implementácii a musíme počkať na to, aby sa táto kapacita vybudovala, pretože v tejto podobe to nemôže takto fungovať ale ešte jednoducho nie sú tie krajiny pripravené implementovať všetky záväzky. Máme špecifické priesvitky ohľadne Gruzinska, Moldavska a Ukrajiny, ale Ale teraz prejdem k záverom a ako som už povedala, tie overené postupy sú známe a sú tu skutočne snahy implementovať to všetky krajiny majú mechanizmy a treba povedať, že Moldavsko a Gruzínsko e, urobili veľa pokroku v tejto oblasti, pretože vstúpili do platnosti tie dohody včasnejšie, to znamená, mali dosť času na to, aby tie mechanizmy implementovali, ale je tu aj určité zlepšenie. Akúkoľvek otázky som sa venovala, krajiny povedali, že my to riešime. Avšak implementačný mechanizmus v tejto podobe tu nie je na to, aby sa riešil politický aspekt asociačnej dohody, čo je vlastne predmetom, čo bolo predmetom diskusí v predchádzajúcom čase. Tlmočníci by chceli poukázať na to, že východzí záznam e, je plný zvuku, takže sa nám ťažko tlmočí. Neviem, ako to počujú naši klienti. Pokiaľ ide o otázku budovania kapacít v štáte, e, bude to trvať veľmi, čas, veľmi veľa času a tie lehoty, ktoré sú tu stanovené, sa musia splniť. Európska únia musí zabezpečiť fenomenálnu podporu a predovšetkým, pokiaľ ide o Ukrajinu, Ukrajina bola takým pokusným králikom, pokiaľ ide o snahu pomôcť budovaní, pri budovaní inštitúcií. Ale tie asociačné dohody sú podporené aj technickou pomocou, ktorá v súčasnej podobe v podstate už prežila svoju efektívnosť. Takže je dosť ťažké e, napriek všetkým pozitívnym vplyvom a veľkého množstva krokov, ktoré sa realizovali, je ťažké vyhnúť sa záveru, že asociačné dohody predstavujú veľké výzvy a to nie len pokiaľ ide o partnerské krajiny, ale pokiaľ ide o európske inštitúcie samotné. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za váš príspevok. Chcela by som už doplniť iba jednu pripomienku. Myslím si, že to veľmi dobre zapadá do obrazu, pokiaľ ide o tie implementačné dohody, o ktorých tu hovoríme a možno tieňoví spravodajcovia a spravodajcovia ešte pred tou diskusiou budú môcť zvážiť tieto odporúčania. Ja by som chcela zdôrazniť, že ako Európsky parlament, to znamená, my sme aj súčasťou Euronestu, my už sme sa dohodli, že potrebujeme väčšiu koordináciu v rámci Euronestu sme pred rokom vytvorili pracovnú skupinu ohľadne implementácie asociačných dohôd, čo je vlastne jedna z najdôležitejších pracovných skupín v rámci aktivít Euronestu. Ja si myslím, že by sa malo zdôrazniť to, že parlamentní parla, partnerských krajín vytvorili svoje vlastné parlamentné zhromaždenie, to znamená Ukrajina, Gruzinsko a Moldavsko, na to, aby tu bola výmena názorov ohľadne tých vízie, ktoré musia spoločne zvládať, berúc do úvahy rozdiely. A teraz sa očakáva od nás, aby sme aj my koordinovanou reakciou reagovali na zistenia z vašej štúdie a myslím si, že predtým, než prejdeme k 10. výročiu východného partnerstva, čo sa bude oslať budúci rok, bolo by dobré, aby sme mali nejaké konkrétne návrhy ohľadne toho, ako by sa dalo aj na úrovni európskych inštitúcií reflektovať to, čo sme sa dozvedeli za ostatné roky. Kto požiadal o slovo? Poslo, o slovo požiadala pani Kalniete. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa vám chcela poďakovať za vašu veľmi trefnú e, analýzu situácie, pokiaľ ide o analýzu týchto asociačných dohôd. Ja som zvolená v krajine, ktorá zhruba pred 12, pardon, 14 rokmi, dokonca možno aj viac, prešla celým týmto procesom. Ja som z Lotyšska a ja si myslím, že je veľmi dôležité, dôležitý jeden z tých vašich záverov. Sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o prístup vzhľadom na technickú pomoc, pretože akékoľvek rozhodnutie v rámci implementačného procesu má viac menej politické dopady, pokiaľ ide o populáciu a politická vôľa vlád inštitúcií vládnych alebo parlamentu tej ktorej krajiny. To všetko zohráva veľkú úlohu a súvisí to aj s mierou poznania integračného procesu v rámci toho asociačného priestoru. Takže skutočne by ma tešilo, vychádzam z toho, že tú vašu štúdiu chcete elektronicky distribuovať, poslancom, e, členom výboru AFED a ja by som bola skutočne rada, ak by som mohla si detaľnejšie túto vašu štúdiu pozrieť. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel prihlásiť, vyjadriť, spýtať niečo? Nie? Takže nech sa páči, opätovne máte slova, máte dostatočne veľa času na to, aby ste zareagovali. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela povedať, že som úzko spolupracovala s kolegami z Litvy a ja vychádzam z, zo skúseností kolegov z krajín, ktoré sa snažia vstúpiť do Európskej únie, pretože vedia, o čo ide. Čo sa tu opakuje, alebo jeden z tých problémov, ktorý sa tu objavili, napríklad to, prečo v Moldavsku alebo na Ukrajine máme 4 alebo 5 generácií technických asistenčných projektov, keď vy ste mali napríklad iba jeden. Tie podmienky v Litve napríklad boli e, iné v porovnaní s Ukrajinou a s Moldavskom. To znamená, prečo my opakujeme a nechceme sa poučiť z tých našich vlastných omylov. A možno, to síce nie je férové, ale ja mám pocit, že Európska únia v podstate vlastne podporuje tie overené postupy, pokiaľ ide o skutočne veľké množstvo vecí, ale pokiaľ ide o technickú pomoc, tak tam nevychádza z tých overených postupov a ja som napríklad urobila ešte detailnejšiu štúdiu ohľadne európskej pomoci pre Ukrajinu. Je tam veľmi veľa pozitívnych vecí, ale takisto sú tam aj určité strašiaky ešte z tých 90. rokov, kedy sme to jednoducho my poznali v rámci programu TASIS a viaceré domienky ohľadne toho, ako tieto krajiny pracujú, ako keby prežívali. Je tu veľké množstvo medzinárodnej pomoci, kde sa v podstate stále strieda, podávajú si kľúčky experti a veci sa stále nemenia a toto bolo riešenie napríklad na úrovni Ukrajiny, ale pokiaľ ide o Moldavsko, tak tam pravdepodobne ide o ten príklad, kde veci nefungujú tak, ako by sme si to boli želali. Možno teda v Litve, hoci ten dopad tej expertízy, ktorý napríklad tých expertov, ktorí chodia do Moldavska veľmi často, stále nie je cítiť priamo v teréne. Takže pokiaľ ide o vyhodnotenie tej situácie, myslím si, že už dávno sa mali dostaviť nejaké výsledky. A chcela by som zdôrazniť ešte aj to, a to je názor, ktorý zdieľajú viacerí ľudia z komisie, ale rovnako aj európsky experti, ktorí pracujú priamo v teréne. Možno sú to práve oni, ktorí sú najviac nespokojní z toho, ako sa ten proces vyvíja. Takže možno toto je taká citlivá otázka, ktorou by som svoj vstup ukončila. Ďakujeme pekne aj my vám. Ďakujeme za váš neutíchajúci záujem o riešenie týchto otázok. A posledný bod v rámci napríklad mojej poslednej misii na Ukrajine, jeden z tých problémov napríklad bol ten, že my investujeme veľa do expertov, ktorí cestujú do týchto krajín. Vždy sa stiažujeme, že inštitúcie sa nerozvíjajú tak, ako by sme si to želali a ako by sa mali, ale relatívne málo investujeme do expertov a do expertízy v rámci inštitúcií, takže potrebujeme lepšiu vyváženosť a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť predsedať. Myslím, že teraz to už môžem, môžem predsedinskú stoličku dať Davidovi McAllisterovi, ktorý príde o dve minúty.